l'ordre du jour appelle les déclarations du conseil et de la commission sur le dossier podľa rokovacieho poriadku eh, sú teraz eh, na rade vyhlásenia Rady a komisie k Európe 2020, nová stratégia pre zamestnanosť a rast. Pán López Garrido. Vážená pani predsednička, Rád by som otvoril tému, ktorá má maximálnu dôležitosť tak pre španielské predsedníctvo, ako aj pre radu. A tou je tzv. <clears throat> stratégia Európskej únie do roku 2020 pre rast a zároveň pre zvýšenie kvality nášho života, európskej ekonomiky. Ako všetci dobre viete, eh, dostávame sa z obdobia najhoršej krízy od 30. rokov 20. storočia a potrebujeme všetko preto, aby sa táto, táto obnova, ktorá ktorá nás čaká, ktorá je pred nami, ktorá čaká Európsku úniu, aby táto obnova podľa odhadov, ktoré dnes predložila komisia, bola trvalou obnovou a zároveň nevyhnutná, nevyhnutné, aby sme obmedzili negatívne sociálne dopady tejto krízy. Okrem toho všetkého je nevyhnutné, aby sme v krátkodobom horizonte pracovali na úrovni členských štátov únie a síce, aby sme posilňovali ďalej európske inštitúcie, a v tomto kontexte sa treba pozerať do budúcnosti, treba sa pozerať za horizont tohoto desaťročia a treba zabezpečiť udržateľnosť nášho sociálneho modelu, európskeho sociálneho modelu. To je to je tá dvojaká úloha, ktorá sa nachádza pred nami, ktorá je e, podstatou stratégie 2020 hovoríme tu o tom, že už nechceme sa vrátiť naspäť do obdobia krízy, ktorá ešte doposiaľ neskončila. E, je nevyhnutné, aby sme v tomto smere vytvorili stratégiu rastu, stratégiu modelu um, trvalého rastu, ktorá bude uh, adaptovaná na rôzne podmienky, na rôzne situácie. Mala by to byť stratégia dlhodobého rastu, ktorá bude udržateľná a zároveň realizovateľná. Mala by byť veľkým kompromisom, politickým kompromisom Európskej únie pre najbližšie roky, ktoré nás čakajú. Všetci veľmi dobre viete, že stratégia 2020 začala eh, byť rozdiskutovávaná na úrovni eh, hlav štátov v neformálnej podobe 11. februára a neskôr bola schválená v Európskej rade na marcovom samite. No a takisto bola mnohokrát diskutovaná aj pri pracovných stretnutiach rady, ktoré, eh, ktoré, ktoré sa konali počas predsedníctva Španielska. Na marcovej, eh, marcovom samite sme schválili spustenie stratégie 2020, ktorá by mala definitívnu podobu nabrať eh, na júnovom samite a zároveň sa tak vytvorili základné elementy, základná štruktúra a to vrátanie akéhosi cestovného plánu pre budúci, roz, budúci rozvoj tejto stratégie. Stratégia sa sústredí na kľúčové oblasti Európy, znalostná ekonomika a inovácie a rovnako ako žiadal aj Európsky parlament, chceme zvýšiť mieru zamestnanosti a sociálnej integrácie a preto to, toto, sú, toto je vlastne 5 základných objektívov, 5 základných cieľov, ktoré sme si vytýčili. Zvýšenie zamestnanosti medzi mužmi a ženami, zvýšenie e, rovnovážnosti medzi mužmi a ženami, ehm, rovnako aj tie známe slávne e, boje 2020-2020 za e, boje proti klimatickým zmenám potom je to aj zníženie miery e, skorého opuštenia školskej dochádzky, e, zvyšovanie zamestnanosti v marginálnych častiach populácie, e, lepšia zníženie sociálnej marginalizácie, boj proti chudobe. To všetko vlastne sa deje na základe oznámenia, ktoré schválila komisia a ktoré bolo rozhodujúcim preto, aby sme potom prispeli k tomu konečnému rozhodnutiu, ktoré schválila marcová, ktorý schválil marcový summit. Štruktúra stratégie 2020 má v prvom rade niekoľko vlastných integrovaných smerníc. Komisia ukončila svoj návrh ohľadom týchto integrovaných smerníc a španielské predsedníctvo sa rozhodlo, že bude pracovať vo všetkých týchto oblastiach tak, aby rada e, EPSCO, ktorá sa bude konať na, v júni, rovnako ako aj smernice, ktoré hovoria o zamestnanosti a ktoré zvyžadujú aj schválenie Európskeho parlamentu. Po druhé, Máme tu tieto základné ciele, o ktorých som hovoril už predtým. Po tretie tu máme akúsi novinku a to je síce nová stratégia regionálnych cieľov. Každý členský štát si musí vytvoriť svoje vlastné regionálne ciele, no ale samozrejme musia byť integrované do týchto európskych cieľov, podporené komisiou a radou. Okrem toho sa hovorilo aj o tzv úpravách rastu pre národnú úroveň, potom je tu vlastne prepojenie na Lisabonskú stratégiu. Španielské predsedníctvo sa bude sústredovať predovšetkým na tie opatrenia, ktoré sa dotýkajú vnútorného trhu. No a tu sú tu vlastne z tohto pramenia tzv. E, tie symbolické hlavné iniciatívy, e, ktoré sú ďalej rozvíjane podrobnejšie komisiou a prvá z nich ktorá by sa mala objaviť už počas španielského predsedníctva, je digitálna agenda ktorou sa bude venovať Májová rada ministrov telekomunikácií a e, sme rozhodnutí vlastne tento e, dokument zverejniť <clears throat> už čoskoro, aby som to ukončil. E, pani predsednička, Ehm, očakávame špecifické debaty, ohľadám, očakávame špecifické témy pri týchto diskusiách, no a takisto chceme, aby tieto diskusie čím e, skôr boli aj zverejnené. Napríklad Rada ministrov e, pre školstvo e, sa bude venovať týmto témam rovnako. Z nás čaká aj júnova, júnový summit, ktorý bude spúšať stratégiu pre Európu 2020. Potrebujeme sa ďalej rozvíjať, potrebujeme to presnejšie aplikovať, potrebujeme, aby sme to realizovali prostredníctvom národných programov, národnej implementácie. No a na záver, Chcem povedať ešte teda, keď hovoríme o tej stratégii riadenia správy, tak v tomto smere má veľmi dôležitú aj myšlienka, ktorú e, podporovala, e, ktorú podporovala španielské predsedníctvo, rovnako ako aj e, rada a síce presazovali ju aj prezident Van Rompuy. Rada bude zohrávať veľmi dôležitú úlohu pri rozvoji tejto stratégie, pri jej ďalšom smerovaní a to spolu s Európskou komisiou. A to sú práve tie dve kľúčové inštitúcie, ktoré sú kľúčové pre implementáciu tejto stratégie. Táto stratégia už teraz má niekoľko konkrétnych nástrojov, konkrétnych eh, mechanizmov a všetci chceme využiť maximum týchto nástrojov a ich potenciál. Ďakujem veľmi pekne, pán López Garido. No a teraz dávam slovo pánovi predsedovi komisie. Pán Barozo, máte slovo, nech sa páči, vážená pani predsednička, eh, vážený pán minister, vážení poslanci a poslankyne. Európa bola predstavená, alebo pred Európou stojí ťažká voľba. Alebo si osvojíme tvrdý a rázny prístup voči ekonomickej kríze, alebo budeme mať vyčkávaciu pozíciu a riskovať všetko, čo sa nám doposiaľ podarilo dosiahnuť počas posledných 60 rokov, alebo zač- budeme procesovať európsku spoluprácu efektívnym spôsobom a využívať všetky nástroje, ktoré máme k dispozícii udalosti počas posledných niekoľkých mesiacov, predovšetkým ďalšia alebo trvalá trhová volatilita, potreba ďalších trhových reforiem, potreba e, konsolidácie verejných financií. To všetko navýšilo jednoznačnosť týchto volieb, ktoré pred nami stoja. Potrebujeme posilniť dôležitosť európskeho rozmeru. A to viac ako kedykoľvek predtým a v tomto smere máme tu možnosť urobiť to práve teraz, práve v kontexte tých cieľov, ktoré vytyčuje Európa 2020. Budeme hovoriť o stratégii Európa do roku 2020, ale keď sa pozráme na tieto opatrenia, ktoré hovoria o trvalom e, raste, e, izolovanie to naozaj nedáva žiaden význam. Pretože jeden z kľúčových záverov, ktoré si môžeme urobiť z tejto krízy, ktorá je pred nami, a podľa, počas ktorej v súčasnosti sa nachádzame, je to, že musíme spolupracovať na všetkých úrovniach a vo všetkých oblastiach, tak aby sme e, plno vyplnili tie rezervy a medzery, ktoré máme v oblasti dohľadu nad finančnými trhmi, aby sme obnovili makroekonomickú stabilitu a dobré, dobrý stav e, verejných financií, zároveň aby sme spustili štruktúralne reformy, ktoré dokážu nasmerovať Európu na cestu udržateľného rastu a zamestnanosti. Tieto tri piliere sú rovnako vážne. Potrebujeme e, rovnako podporovať všetky tri vody, ak to máme robiť efektívne. Takže vyžaduje si to naozaj holistický prístup, reformu finančných trhov, posilnenú ekonomickú správu. A rovnako to vyžaduje aj udržateľný efektívnejšiu globálnu reformu prostredníctvom 2020, pretože všetky tieto témy majú naozaj veľmi dôležitý externý rozmer. Takže potrebujeme využiť všetky páky, ktoré máme k dispozícii inteligentným spôsobom a samozrejme musíme brať do úvahy, že každá z nich má dopad na tie ostatné. Dovolte mi v skratke sa dotknúť aj niektorých z týchto mechanizmov a vrátim sa potom k finančným témam, ktoré som spomenul už predtým počas predchádzajúceho stanoviska. Rovnako mi dovolte aj spomenúť G20 len na začiatok. G20 bola, bolo kľúčovým nástrojom preto, aby sme riešili hlavné aspekty efekty finančnej krízy a zlepšili riadenie na všeobecnej úrovni. Európska únia dokáže, eh, si môže pripísať hlavnú časť úspechu eh, fungovania G20 a napájame G20 hlavnými myšlienkami. Komisia výrazným spôsobom prispela k tomuto fóru a zabezpečila v mene záujme všetkých 27 členských štátov obhajuje efektívne svoje záujmy. Budeme pracovať veľmi tvrdo na tom, aby Európska únia zachovala svoju líderskú úlohu počas samitu v júni a ďalšieho samitu v novembri. Našim kľúčovým samitom bude eh, vyslať formulovať jasnú myšlienku na úrovni G20 ohľadom unikovej stratégie pre podporu obnovy. Je to stratégia, v rámci ktorej všetky dôležité ekonomiky musia zohrať svoju úlohu. Potrebujeme globálne riešiť niektoré z tých e, prvkov nerovnováhy, ktoré už e, tvorili základ a boli vlastne prameňom tejto krízy. Rovnako musíme zabezpečiť aj to, že bremeno za obnovenie globálnej rovnováhy zabezpečujú všetci členovia G20 rovnakým spôsobom. Potrebujeme zvýšiť povedomie o našej stratégii pre Európu 2020 a zároveň potrebujeme zlepšiť ekonomickú koordináciu v Európskej únii ako vo všeobecnosti a zároveň to musí byť veľmi dôležité v tomto kontexte. Dôležité, aby Európska únia predstavila koordinovaný prístup smerom ku G20. Ďalším cieľom bude e, budovanie reformy finančných trhov. Potrebujeme naďalej vyvíjať tlak na našich medzárodných partnerov, tak aby dokázali efektívne a rýchlo implementovať existujúce e, závery a to, na e, rovnom, na, a to pri rovnakej, rovnakej úrovni všetkých štátov. Zároveň je nevyhnutné hovoriť o tom, tom, akým spôsobom môže finančný sektor financovať obnovu bank. Mali by sme trvať na koordinovanom a silnom prístupe, na koordinovanej úlohe stabilných bankových poplatkov, ktoré by mali viesť eh, k obnovým eh, mechanizmom. To má vyslať eh, silný signál, ako naznačil aj MMF a mohlo by to doplniť text ohľadom finančných aktivít a profitov. Bude to mimoriadne zložitá debata, môžem vám povedať, a to už z prípravného hľadiska, ktorý, ktoré sa venujú naši partnery v G20. Je tu naozaj veľmi veľa tých, ktorí sú proti tejto myšlienke. Napriek tomu si ale myslím, že by sme naďalej za týmto cieľom mali ísť. Európska únia musí vyslať jednoznačný signál, musíme hovoriť jedným hlasom a zároveň by sme mali povedať, že Európska únia ako, už urobila svoju domácu prácu. A práve preto pre Torontom by sme mali smerovať k dohode ohľadom kľúčových finančných služieb a riadenia e, týchto systémov, ako som už spomenul skôr, dnes popoludní e, vyžaduje si to flexibilitu a zároveň to vyžaduje aj kreatívny pragmatizmus. A to zo strany tak tejto snemovne, ako aj zo strany rady. To ma privádza k záveru a k samotnému jadru toho, čo vlastne znamená stratégia 2020. Je to súčasť tohoto holistického prístupu, o ktorom som hovoril už na začiatku. Ako všetci veľmi dobre viete, hlavné prvky stratégie 2020 boli schválené hlavami štátov v marci. Mali sme niekoľko príležitostí, kde sme diskutovali o týchto prvkoch v tejto snemovne snemovni. Už aj predtým sme vytvorili návrhy, komisia to konzultovala s vami. Teraz potrebujeme vytvoriť stratégiu a potrebujeme ju budovať detailnejšie. Máme tu urgentnú potrebu konkrétnych krokov, viac ako kedykoľvek predtým. A práve preto som už aj v niektorých stanoviskách vyjadril toto, túto tézu. Jeden zo záverov e, tejto finančnej krízy a zároveň jeden z tých problémov eurozóny je to, že potrebujeme napredovať v štruktúrálnych reformách a to koordinovaným a odhodlaným spôsobom. Lepšia koordinácia našich ekonomických politík je kľúčový stavebný kameň Európy 2020. Aj pred touto gréckou krízou sme nám bolo navrhované a navrhovali sme aj my rôzne prvky, rôzne kroky a hovorili sme, že si to vyžaduje lepšiu koordináciu ekonomickej politiky. Je to jednoznačne nevyhnutné, tak aby sme sa vyhli budúcim krízam. A práve preto je kľúčové, ak sa chceme tejto kríze úspešne, e, tejto kríze úspešne poušiť, obnoviť rast, vytvoriť nové pracovné príležitosti a lepšie pracovné príležitosti a zároveň vytvoriť udržateľnú udržateľnú budúcnosť pre Európu. 5 cieľov, ktoré vytyčuje komisia, sú pomerne e, výsledkom veľkého koncenzu. Numerické hodnoty už boli nastavené ohľadom cieľov v oblasti zamestnanosti a zároveň aj v oblasti boja proti klimatickým zmenám. Numerické ciele e, pre v oblasti vzdelávania v oblasti cieľov vzdelávania, napríklad znižovanie, e, znižovanie e, prískorého ukončenia základnoškolského vzdelávania, dokončovanie terciárneho vzdelávania. To všetko bude dohodnuté na júnovom, júnovom samite 2010, e, berúc do úvahy návrhy komisie. Rovnako som silne angažovaný pri vytýčení numerického cieľa v oblasti boja proti chudobe a sociálnej exklúzii. Jednoducho nemôžeme akceptovať naďalej pokračujúci škandál 80 miliónov ľudí, ktorí sa nachádzajú v riziku chudoby. Naďalej pracujeme v, v rade na týchto týchto témach a e, budem robiť všetko preto, aby som presvedčil členské štáty o dôležitosti tohoto cieľa, keďže viem, že táto snemovňa zdieľa naše odhodlanie. Stratégia 2020 musí byť vyváženým programom. Samozrejme, nemôžete mať len sociálnu rovnosť bez konkurencieschopného trhu, ale e, zároveň nechceme ani akceptovať Európu e, ekonomické efektivity bez spravodlivosti a férovosti. Národné ciele umožnia lepšie a efektívnejšie monitorovanie napredovania členských štátov, tak aby sme zabezpečili, že sme dosiahli tie tie ciele, ktoré sme si vytýčili na európskej úrovni. Členské štáty sú v procese vytýčovania týchto cieľov a to v spolupráci s komisiou. Tieto ciele, pevne verím, že budú dohodnuté na júnovom samite, tak aby implementácia mohla začať okamžite hneď potom. Komisia vydala návrh ohľadom integrovaných usmernení minulý týždeň. Tie odzrkadľujú ciele stratégie 2020 počet týchto usmernení je obmedzenejší než v minulosti. Teraz máme 10 v porovnaní s 24. A tie budú povzbudzovať akési vlastníctvo, čitateľnosť týchto nástrojov, ktoré e, si majú osvojiť všetci aktéri. E, Júnová rada by mala zároveň podporiť základné princípy, ktoré sa nachádzajú v pozadí týchto integrovaných usmernení, no a samozrejme, tie budú schválené len vtedy, ak budú prediskutované aj s vami Európskym parlamentom, čo pevne verím, bude môcť byť čím skôr. Dámy a páni, chcem byť veľmi jednoznačný. Stratégia 2020 nie je len inšpirácia, nie je to len zoznam nápadov, eh, jednotlivých cieľov, nie je to len vízia je to reforma, reformný program. Akcie a konkrétne kroky budú prijaté na európskej úrovni. Ale zároveň, čo je rovnako dôležité, je aj skutočnosť, že reformy musia byť zavedené v každom z našich 27 členských štátov. A to plne rešpektujú základný princíp subsidiarity. To hovoríme jednoznačne. Čo, čo, sa, čo sa má robiť na európskej úrovni a čo sa musí robiť na národnej úrovni. Implementácia bude kľúčom ako bolo povedané už aj predtým, zo strany e, zváženého zástupcu rady pána Lópeza Garida Teraz je tu stále väčšia, väčšie, lepšie a väčšie potreby posilnenia európskej správy, európskeho riadenia. Pevne verím, že členské štáty sa naučili e, z tých nedostatkov Lisabonskej stratégie, kde v skutočnosti mnoho z tých cieľov, ak nie všetky ciele, boli dobre, smerovali správnym smerom, ale jednoducho nebola tu, a buďme k sebe úprimní, nebola tu adekvátna atmosféra vlastníctva nebolo tu adekvátny e, mechanizmus v pozadí implementácie týchto programov. A práve preto potrebujeme uzavrieť e, túto medzeru, ktorú tu máme medzi plánom a realizáciou, ktorá bola problémom v Lisabonskej stratégie. A v tomto zohrajete, kľúč, kľúčovú úlohu, aby ste zabezpečili úspešnú implementáciu stratégie 2020. Európsky parlament okrem e, svojej úlohy ako spolulegislátor, môže okrem toho aj veľmi dobre mobilizovať občanov. A prečo nie? Aj národné parlamenty. Myslím si, že v tomto je kriticky dôležité, aby sme mali veľmi dobrý vzťah, ktorý parlament, Európsky parlament má s národnými parlamentami. Tak, aby sme sa mohli uistiť, že táto reforma je vnímaná nielen ako reforma, ktorú niekto niekde spravil v Bruseli, niekedy v Štrasburgu, ale že to je reforma, ktorú robíme my všetci na všetkých úrovniach v európskej spoločnosti. Ten celkový pocit akútnosti a potreba reformy musí byť zdieľaný všetkými kľúčovými sociálnymi a politickými partnermi na všetkých úrovniach riadenia a zároveň aj e, na úrovni sociálnych partnerov. V tomto kontexte je veľmi dôležité, aby všetci privítali tie oznámenia, e, ktoré, sa, ktoré sme už počuli od predsedu Zapatera a ja ich naozaj veľmi vítam. Je tu akútna potreba angažovania sociálnych partnerov No a potom musíme zabezpečiť aj silnejšiu spoločnú, spoločné riadenie a dobré načasovanie našich nástrojov spoločne. Európy 2020, zároveň pakt stability a rastu a zároveň je nevyhnutné, aby sme to efektívne hodnotili, efektívne zhodnocovali a hlásili, ako sa darí jednotlivým aktérom vstup zo strany Európskeho výboru pre systemické riziká, štrukturálne reformy, ktoré nás čakajú, nástroje, ktoré zvyšujú konkurencieschopnosť, makrokonkurencieschopnosť. E, to všetko nám musí pomôcť e, dostať sa z cyklu krízy a zároveň dostať sa na cestu smerom k dlhodobému, udržateľnému a inkluzívnemu rastu. Ak sme seriózni hodom rastu a zamestnanosti, to je jediný spôsob, ako to dosiahnuť. Nemôžeme hovoriť o vážnom ekonomickom riadení na európskej úrovni a oddeliť to od makroekonomického, od mikroekonomického. Nemôžeme to oddeliť externé od interného. Jednoducho potrebujeme členské štáty a európske inštitúcie, aby sa obe tieto, oba, obaja partnery pozreli na tieto témy holistickým prístupom, aby všetky nástroje spojili a to je jediný spôsob, ako e, zaviesť väčšiu mieru dôvery v našu stratégiu. Hovoril som o ťažkých voľbách na začiatku môjho vystúpenia a komisia veľmi dobre vie, ktorou cestou sa chce vydať ja som pevne presvedčený, že táto snemovňa zdieľa naše odhodlanie a zároveň e, rozhodnutie pre Európu a spoliehajme sa na vaše vstupy pri ďalšej práci. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ďakujem pekne za vaše vystúpenie. A teraz má slovo uh, hovorkyňa PPE, e, pani Wortmann Kohl, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pani predsednička, pán Barozo, vážený pán minister. Diskusia o stratégii 2020 celkom právo, právom e, nasledovala po diskusii o kríze v eurozóne. A v oboch týchto témach kľúčová otázka je, akým spôsobom chceme riešiť európske riadenie a ako ho chceme posilniť. Hovorili ste o koordinácii, koordinácii ekonomických politík, ale ten kľúčový problém, ktorý pred nami stojí, je to, že jednoducho čosi, s čím sme sa nedokázali dobre vysporiadať. Nemôžeme len hovoriť, že čím viac slobody, tým lepšie. Ale pakt stability a rastu nám musí dať e, dobrú lekciu, rovnako aj Lisabonská stratégia. Musíme si osvojiť iný prístup, najmä keď hovoríme o stratégii 2020. EPP, naša politická skupina, očakáva veľkú mieru ambície od Európskej komisie. Očakávame, aby bola ambiciózna vo svojom úsilí vysporiadať sa s európskym riadením a správou v stratégii 2020 reálnym spôsobom a zároveň chceme vidieť ambiciozne ciele, ktoré budú vytýčené, tak aj na úrovni rady. Naozaj chceme, aby tu bola lepšia miera európskeho riadenia, silnejšie riadenie na európskej úrovni. A rozpočtové plány do budúcnosti budú musieť brať do úvahy aj to, čo sa nachádza v stratégii 2020. Parlament naozaj v tomto smere bude musieť zahrať svoju inštitucionálnu úlohu. Potrebujeme konať v mene tvorby nových pracovných príležitostí a zároveň aj v mene tvorby udržateľného rastu. Turbulencie v eurozóne nám ukázali opäť, ako veľmi je dôležité e, ako je veľmi dôležité je, aby sme mali stabilné, dôveryhodné a zdravé verejné financie. A zároveň ukazuje to, že je nevyhnutné e, zabrániť tomu, aby sme odovzdávali bremena budúcim generáciám, našim deťom my máme vplyv na verejné financie a ich reformovanie je úspešný jediný reálny predpoklad pre úspešnú realizáciu stratégie 2020 a v podstate to je nevyhnutné preto, aby sme obnovili svoju konkurencieschopnosť. Takže aj komisár Rehn musí prísť s konkrétnymi návrhmi, ako posilniť tento pakt stability a rastu. Musíme sa pozrieť na tú preventívnu stránku, musíme sa pozrieť na eh, udržateľné verejné financie. A práve to všetko sú kľúčové komponenty, kľúčové prvky. A chcem vás vyzvať aj v mene našej skupiny, aby ste si osvojili svoju zodpovednosť ako komisár a aby ste reálne predstavili ambiciózne plány. Môžete sa spolahnúť na našu podporu a ako parlament musíme sa pozrieť a musíme zistiť, akým spôsobom môžeme my e, trochu, trochu povzbudiť radu a možno ich posunúť niekam ďalej, aby sme reálne posilnili pakt stability a rastu. Je možno dobré, že e, rada vytvorila pracovnú skupinu za týmto cieľom, ale naozaj dúfam, že ešte kým skončí tento rok, rada aj dokáže schváliť návrhy, ktoré pripraví komisia v tomto duchu. Vážený pán predseda komisie, tie ciele, ktoré sú pred nami a ktoré prináša Lisabonská zmluva, sa musia stať realitou. Nemáme vôbec čas na to, aby sme, nemáme čas na to, aby sme ďalší čas mohli strácať. Ďakujem pekne. A teraz má slovo pani Permáš Berez, nech sa páči, na 3 minúty. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, Vážený vážené zástupca predsedníctva, vážený pán minister. Prepojenie medzi týmito dvoma základnými debatami, ktoré prebehli, je logický. To prepojenie je logické a je to intelektuálne jasne spojené, ale to prepojenie sa aj realizuje v praxi. Máme svoje pochybnosti v rámci socialistov a demokratov, pretože keď sa pozrieme na tento text, ktorý je pre nás predložený a ktorý predložila komisia, a to, čo vidíme, hovor, vidíme tu akési strategické partnerstva. Chcete ho schváliť v júni. Bez toho, aby ste dali parlamentu reálnu šancu vyjadriť sa explicitným spôsobom k integrovaným usmerneniam. E, takže to naozaj nevytvára veľký pocit dôvery a nevidíme konzistentnosť vo vašich krokoch. Vy chcete, aby sme sa zaviazali na ďalších 10 rokov k niečomu, e, k čomu sa nemôžeme ani poriadne vyjadriť a nevyužijeme ani plný potenciál Lisabonskej stratégie. Hovoríte, že všetko bolo zmenené, že už nemáme 27 usmernení, že máme len 10 usmernení, ale je to naozaj tá jediná zmena, ku ktorej došlo, vážený pán predseda komisie? konzistentnosť. Konzistentnosť je tu práve kvôli tomu, aby sme mohli povedať, že keď chceme, aby stratégia 2020 bola úspešná, musíme začať z toho bodu, kde sa nachádzame. Nemôžeme len rozmýšľať, kam pôjdeme. To, čo, kde sa nachádzame v súčasnosti, a ten bod, v ktorom, v ktorom sme, je ten moment najhoršej krízy, ktorú Európska únia poznala od svojho vzniku. Nikdy sme neboli v horšom období alebo v hĺbšej kríze. Túto skutočnosť nemôžeme ignorovať. Rovnako nemôžeme ignorovať ani to, že nemáme úspešnú únikovú stratégiu. Nemôže to byť len e, rezignovanie na zodpovednosti členských štátov a že všetko proste nech zveríme trhom. Jednoducho nemôžeme hovoriť o unikovej stratégii z krízy bez toho, aby sme hovorili aj o problémoch s tými nástrojmi, ktoré máme reálne k dispozícii. Nie sme tak bohatí, aby sme si to mohli dovoliť. Máme tu pak stability a rastu. Máme tu ďalšie dohody, ďalšie nástroje, ktoré hovoria o rôznych finančných perspektívach. Ale ak nedokážeme jednoznačne naplno využiť e, tieto nástroje, tak nebudeme môcť napredovať. A keď sa pozrieme na ten východiskový bod, v ktorom sa nachádzame, tak tu sú naozaj isté vážne obavy, ktoré nás nutia zamyslieť v prvom rade socialisti a demokrati naozaj žiadame a veľmi urgentným spôsobom, aby sme sa venovali problému špekulácií na trhoch. To nie je len problém Grécka alebo niektorého ďalšieho členského štátu. Je to jednoducho otázka dominového efektu tak, aby sme neumožnili špekulátorom, aby len voľne ovplyvňovali trhy, ako chcú. Práve preto navrhujeme vytvorenie mechanizmu finančnej stability, ktorý by viedol k tomu, že bude možné e, takýmto spôsobom členským štátom zabraňovať, špekulovať s obligáciami a tak ďalej na trhoch, aby členské štáty mohli naplno robiť to, čo majú a síce, aby sa, e, aby sa vydali na cestu e, obnovy a to je jediný spôsob, ako zachránime náš sociálny model. Náš sociálny model je to najlepšie, čo máme. To najlepšie, čo máme v globalizovanom svete. A ak vaša stratégia 2020 vedie len k rozpočtovej konsolidácii, ktorá v podstate ohrozuje tento sociálny model, tak v takom prípade zajtra bude Európa ohrozená. Ohrozená v rámci globálnej konkurencieschopnosti a stratí svoju kapacitu eh, držať dých s ostatnými, držať tempo s ostatnými a zároveň udržiavať ten sociálny model, ktorý zastupujeme. To všetko sa úplne rozpadne a a budeme musieť ustúpiť iným kontinentom. A to rozhodne nie, nie je naša vízia budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne, pani Beres, a slovo má pani Ek. Tri minúty, nech sa páči. Už mnoho mesiacov veľmi dobre vieme, že Grécko sa nachádza vo veľmi zložitej situácii. Rovnako veľmi dobre vieme aj to, že euro e, stráca veľmi rýchlo hodnotu pred našimi očami a vidíme, že vládne dlhopisy e, sú stále drahšie a drahšie. Nikto nemôže pochybovať o tom, že Európa sa nachádza v hlbokej kríze. A to práve keď sme si mysleli, že sme opäť na vlastných nohách a že sme sa z toho dostali. A práve preto sa musíme veľmi vážne venovať otázke konkurencieschopnosti, otázke produktivity a zároveň aj udržateľného ekonomického rastu lídry Európy sa napriek tomu stále hádajú o tom, aké kroky prijať. To jednoducho nie je ten správny čas, aby sme sa hádali. Potrebujeme konkrétne kroky a potrebujeme ich teraz keďže je zravné, že tlak jednotlivých partnerov nefunguje na úrovni rady. Potrebujeme záväzne ciele a zároveň potrebujeme nové transparentné spôsoby, ako dokázať e, lepšie kontrolovať správy, ktoré podávajú členské štáty. Potrebujeme fundamentálny rešpekt pre pakt stability a rastu. A zároveň potrebujeme dôveryhodné a pravdivé čísla, na základe ktorých sa môžeme rozhodovať. No a okrem toho potrebujeme vynúť ďalší tlak na vlády, štrukturálne fondy a ďalšie európske podporné mechanizmy musia byť spojené s vládnou schopnosťou poskytovať nám adekvátne čísla husla. Dovolte mi eh, povedať akési porovnanie. Keď malý farmár urobí chybu eh, na úrovni pol hektára, tak stratí všetky podpory, ktoré dostávajú na celú plochu na celú farmu a stratia podporu na všetko, čo budovali celé roky. To je práve to, s čím to musíme porovnávať. Práve preto by sme mali byť tvrdí na vlády a sme aj tvrdí v našom parlamentnom uznesení. Je naozaj zahambujúce, že komisia jednoducho doposiaľ nepredložila návrhy, ktoré sme, o ktorých sme už hovorili celé roky a je nevyhnutné vytvoriť platformu pre budúci rast. Musíme mať jasnú politickú kampaň, jasný politický program, ktorý mal byť súčasťou stratégie 2020. Dovolte mi povedať pár príkladov. Rokovali sme o ekonomickom pláne obnovy. Väčšina z neho jednoducho nie je uplatňovaná. A parlament žiadal, aby sme mali plán B, tak aby bol zahrnutý priamo vo výsledkoch. Ale plán B nie je vytýčený a nie je spustený Okrem toho sme sa rozhodli, že, sme vytyči, že vytyčíme pevný plán, novo, nové energie, novoenergetické technológie. A stále 50% financovania nám chýba na tento plán. To je reálny strategický cieľ. Ďalej, najlepšie cenovo efektívne e, spôsoby, ako znižovať skleníkové plyny, je napredovať v stratégii pre energetickú efektívnosť. A práve preto vyzývame komisiu a členské štáty, aby energetická efektivita bola na prvom zozname ich programu a aby sa to reálne spustilo. Existujúca legislatíva musí byť reálne implementovaná, musíme ju reálne posunúť ďalej. A to práve kvôli tomu, že jednoducho nedokáže poskytovať výsledky, keď nie je zavedená. A takisto potrebujeme už tak dlho slubovaný akčný plán energetickej efektívnosti. Potrebujeme energetickú infraštruktúru, potrebujeme energetický ekvivalent rýchlych vlakov, dobrých sietí a tak ďalej. To je veľmi dôležité. A na to potrebujeme vyčleniť aj prostriedky. Rovnako je dôležité, aby sme zabezpečili technické inovácie. A zároveň potrebujeme pozbudzovať e, stratégiu pre boj proti sociálnej exklúzii a zároveň e, rodovej inklúzie. A v svetle súčasnej krízy komisia musí plne si osvojiť svoju zodpovednosť a musíme dokončiť to, čo sme už začali spoločne a zároveň aj rada musí byť priamejšie a už by sa nemala nekonečne hádať. Kedy konečne predstavíte reálne riešenie, reálne uznesenie ohľadom ďalšieho kroku v stratégii 2020? Ďakujem veľmi pekne pani Ek, hovorí pani predsednička. Pani Hans má slovo 4 minúty. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička, vážené dámy, vážení páni. Myslím si, že to už trochu hraničí s politickou provokáciou, že tento program Európa 2020 eh, sa eh, prezentuje ako eh, taká veľmi dobrá cesta na východisko z kríze. Stačí, keď si pozrieme doterajšiu politiku na reguláciu finančnej krízy a keď sme čo len trochu úprimní, musíme povedať, že už celé mesiace ba Dokonca celé roky sľubujeme, že tieto zdivočelé trhy budeme regulovať, ale zatiaľ sa nám podarilo urobiť len minimálne trpazličie kroky e, týmto smerom a Greckom nám je nastavené zrkadlo. Vidíme e, na kríze v Grécku, že doteraz sa nič postačujúce neurobilo. Naši občania nás zažili, keď sme tvrdili, že zachránime banky, síce škrípali zubami, ale akceptovali to a oni opäť musia zaplatiť účet. Verejné rozpočty e, sú e, nadmieru preťažené týmto opatrením samozrejme musíme zachrániť Grécko bez osporu. A to je ďalšia výzva pre naše rozpočty v Európskej únii. Banky sú však už v čiernych číslach a zrazu im tlieskame, keď avizujú, že sa budú malými čiastkami podielať na riešení gréckej krízy. Myslím si, pán Barozo, že sa nevyhneme tomu, aby sme si eh, nedefinovali eh, na v Európskej únii e, trh, ku ktorému bude patriť 27 členských štátov, trh, na ktorom bude platiť e, daň z bankových transakcií alebo niečo podobné aby e, naozaj ten hlad špekulantov po ziskoch v tejto oblasti nebol taký veľký. Potrebujeme skutočne nástroj, za pomoci e, ktorého e, tých, ktorí zarábajú na tejto kríze, ktorí špekulujú proti euru, aby sme teda pomocou tohto nástroja zúčastnili aj týchto na, našich, na našej pomoci, pretože tým spôsobom, ako sme to robili doteraz, to nie je možné. V tomto dokumente, ktorý ste predložili, mi ešte stále chýba vízia, ako postupovať ďalej. E, odkaz na to, že to treba riešiť globálne, ten už poznáme z debaty o klimatických zmenách a celé roky sme sa nedostali ďalej. Klíma je pre mňa druhou veľkou témou. Je to tiež kríza, e, z ktorej sme ešte nevyšli. Práve naopak, dostávame sa do nej stále viac a viac, pretože sa nám ešte nepodarilo podniknúť primerané kroky dnes Kony Hedegaard vlastne ako akýsi krtko pracuje usilovne v komisii a snaží sa aspoň tie minimálne ciele pre Európsku úniu presadiť keď si pozrieme aktuálnu situáciu, e, tak naozaj už dávno bolo e, na čase zvýšiť naše ciele na 30 Naše nástroje napríklad e, ten slávny obchod s emisiami európskymi. Ak tieto ciele nezvýšime, potom môžeme na obchodovanie s emisiami zabudnúť, keď CO2 nemá primerané ceny, lebo naše ciele sú príliš nízke. Potom sme celé roky zbytočne diskutovali a sme na mile vzdialení od toho, toho, čo sme si naformulovali ako vlastné ciele síce transformácia európskej ekonomiky smerom k trvalo udržateľnej ekonomike, tak ako to nachádzame vo všetkých e, heslách e, komisie, kde všetci tvrdia áno, chceme sa na tom podieľať, chceme spolupracovať. Ale pán Barroso, komisia nám v tomto programe ešte nepovedala, akým spôsobom tieto ciele majú byť presadzované v európskej ekonomike, akými nástrojmi, akými stimulačnými programy to má byť robené. Pani Ek spomenula určité konkrétne témy a ja si myslím, že na tomto programe ešte treba veľa pracovať. To, čo doteraz máme v rukách, si nemyslím, že k tomu môže Európsky parlament povedať, že po Lisabone toto je to veľké víťazstvo. Myslím si, že táto Európa 2020 eh, vznikla vlastne eh, teda z jedného eh, skrachovania Lisabonskej stratégie sa dostávame ku druhému krachu. Pán Kaminský na tri Ďakujem pekne. Dámy a páni, myslím, že predseda Barroso asi e, musí dnes zohrať jednu z najťažších úloh a jednu z najťažších poslaní v e, celej EÚ. Pretože nielen, že musí rozdeliť svoj čas na to, aby e, presvedčil ľudí z pravice a z ľavice, ktorí sú presvedčení, že majú najlepšie riešenia pre problémy. Teda medzi všetkými tými návrhmi e, musí konať e, rýchlo a ja myslím, že e, ten návrh stratégie 2020 od komisie nie je prekonaný. A ja som bol e, hrozný s tými návrhmi v tejto sále, že jeden zo spôsobov, ako e, riešiť túto situáciu, e, ktorú dnes máme, je, že zopakujeme naše chyby. Dovolte mi povedať, že som 18 rokov svojho života strávil v Polskej ľudovej republike, v ktorej sme mali ministerstvo domáceho obchodu. A mali sme mm, prázdne knižnice a mm, mali sme ministerstvo domáceho obchodu, ale nebolo tam žiadny obchod, o ktorom by sa dalo hovoriť. 20 rokov už našťastie nemáme toto ministerstvo v Polsku, ale e, existuje u nás domáci obchod, takže jeden z receptov na terajšiu krízu e, nie je mať viac a viac e, daní alebo e, väčšie zasahovanie. Určite nie som jeden z fanatikov slobodného trhu. Myslím si, že úloha štátu je prispôsobať tieto trhové mechanizmy, ale vykonávať ju veľmi opatrne, pretože keď hovoríme o zlom vývoji v Európe, úprimne, tak musíte sa pamätať, ako ste hlasovali o smernici službách v predchádzajúcom volebnom období. Prosím vás, pamätajte si, čo sa stalo v tejto snehovni s smernicou o službách a napriek tomu bez voľného um, pohybu kapitálu a služieb a ľudí uh, Európa by nemohla dnes uh, čeliť týmto výzvom. A dnes sú hlasy, ktoré hovoria, že nedokážeme sa postaviť uh, ďalším e, oblastiam politické regulácie. E, my máme príliš veľa regulácie a e, my tým vyháňame podnikateľov z Európy inám. Takže prosím vás, položme si otázku, čo môžeme robiť lepšie, aby sme mohli podporiť túto stratégiu, pretože není iná možnosť a potrebujeme, aby sme vystúpili z tejto krízy. A tiež nie sú pochybnosti o tom, že e, musíme podporiť Grécko, pretože tu nehovorím e, len ako konzervatívec, ale ako partnera. Pre nás je solidarita extrémne dôležitá a dnes musíme prejaviť solidaritu s Gréckom. Ehm, tam nie sú iné možnosti a chcem sa opakovať, že musíme urobiť všetko pre Európu, aby sa spomentala z ekonomickej krízy, ktorá nie je len problémom pre mnohé rodiny, ale je to tiež vec pre nás, ktorí veria v budúcnosti. Ja verím v budúcnosť a tiež náš úspech. No a Madame Zimmer. Ďakujem, pán Kamenský. Teraz má slovo Mani Zimmer, minútu 30. Wenn ich an die Diskussion zum keď e, pomyslím na diskusiu k poslednému bodu rokovania a porovnám e, túto diskusiu, potom musím konštatovať, že hovoríme o dvoch paralelných svetoch. Na jednej strane Európska únia, v ktorej štáty ako Grécko, Taliansko, Španielsko, Portugalsko e, sa nachádzajú v absolútnej kríze a na strane druhej iné štáty ako Nemecko, Francúzsko, E, postup blokujú. A ostatné štáty, e, Európska únia, teda, ktorá e, má vypracovanú stratégiu, ktorá má zodpovedať na tieto výzvy, ale robí to neprimerane. V stratégii nemáme nadefinovaný nový cieľ pre vývoj Európskej únie, nie sú tam žiadne odpovede na nefungujúce nástroje. Ani sme sa nesnažili o nevyhnutné vyjasnenie kompetencií medzi členskými štátmi a Európskou úniou, vzťahu medzi eurozónou Čínou a tými krajinami v Európskej únii, ktoré nie sú členmi eurozóny. Všetky tie otázky, ktoré v ostatných rokoch sa objavili v rámci Lisabonskej stratégie, e, sa tam nenachádzajú. E, nedali sme žiadne uspokojivé odpovede, neujasnili sme, e, kam smeruje Európska únia, čo z nej má byť a z toho vyplývajú aj tie mnohé nezhody. Myslím si, že vzhľadom na diskusiu k európskemu ekonomickému smerovaniu, k európskemu menovému fondu nie je možné e, len tak sa tváriť, ako keby sme mohli v stratégii pokračovať len tak ďalej. A myslím si, že je nevyhnutné, kým budeme hovoriť o implementácii cieľov 2020, aby sme e, stratégiu trošku odložili, e, analyzovali skutočné výzvy, rozmysleli si, čo treba urobiť, aby sme zapojili občiansku spoločnosť a predovšetkým parlamenty oveľa viac, než tomu bolo doteraz. V opačnom prípade smerujeme ku katastrofe. Ďakujem pani e, Cimer. Nasleduje pán Blum na minútu 30. Did you call me? Yes. Sorry, I didn't hear you. Uh, Vy ste ma vyvolali, prepačte, nepočul som vás. Ďakujem. A ľutujem, že som vás nepočul. A e, je hamba, že pán Varos e, odišiel, utekol z Ehm, tejto sály. Myslím, by som sa od neho od, veľa dnes poučil e, ja. Myslím, že ja by som bol radšej, aby tu nebol do roku 2020, eh, aby tu ani EU nebolo, pretože eh, rovnako ako sovietský zväz ona zanikne, pretože je centralizovaná, korumpovaná, nedemokratická a nekompetentná a e, ju e, riadi e, nesvetá aliancia veľkých podnikateľov a byrokratov a tiež ju podporuje ekofastická agenda z platformy, ktorá sa nazýva klimatická zmena. Kedykoľvek ľudia v Európe dostanú možnosť referenda, tak ju odmietnú. A Briti samozrejme nedali, nemali možnosť vysloviť sa vďaka ehm, tomu, že len eh, tri strany majú prístup k televíznej debate v mojej krajine. Ehm, ehm, EU skorumpovaný eh, verejnoprávne vysielanie v Británii sa nazýva BBC a EU už dnes e, sa potáca e, série kríz e, ako v Grécku sa budú šíriť v stredomorských krajinách skôr ako si myslím a skoro dosiahnu aj severné krajiny, ktoré meškali, aby sa im postavili. A naše deti a v noci budú preklady, pretože budú musieť sa postaviť na ruinách tejto Európy. Majer. Ďakujem teraz pán Obermajer na jednu minútu. Ďakujem, pani predsednička. Inteligentný, trvalo udržateľný rozvoj, akcionizmus, ekonomika, governance. Krásne slova, vysoké ciele. Eh, avšak eh, musím si k tomu položiť aj niekoľko otázok E, mám trochu obavy. Táto nová e, stratégia, o ktorej e, hovoríme, bude mať rovnaký osud ako predchádzajúca stratégia. Ako je možné zapojiť regióny a komúny, aby táto stratégia bola úspešná? A ako je možné lepšie zabezpečiť sanáciu národných rozpočtov? Mnoho, mnoho otázok. Pri modele riešenia musíme dať veľký pozor na to, aby sa nám tam zadnými dvierkami nedostali centralistické európske vlády Suverenita, e, vážené dámy a páni, znamená aj vlastnú zodpovednosť a konzekvenciou chybnej e, finančnej za, za teda e, chybnú finančnú politiku je treba dostať. Nemôžeme žiť nad pomery. Solidarita áno, ale nesmie to byť jednosmerná cesta. Centralistická ekonomická vláda z Bruselu, ktorá diktuje európsku, prie, európsky priemer, by bola určite veľmi chybnou cestou. Ďakujem. Nasleduje pán Hökmark na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. Myslím, že je dôležité, že mm, keď hovoríme o mm, dobrom vládnutí e, v tom zmysle, že je e, dôležité, aby sme si kladli tlak na, na všetkých, e, aby sme robili reformy, ktoré sú potrebné, ale nepamätajme na to, že najväčšia dobrá vláda, ktorá máme v našich rukách, je tá, ktorá zabezpečí, že Európska únia bude robiť to, čo má robiť. A tu máme isté nedostatky. Ako my dodržiame um, pak rastov stability, je jedna z nich, e, nepamätáme na to, e, než budem, pamätáme na to, e, než budeme vytvárať nové Ehm, pravidla, aby sme e, sa e, držali e, tých, ktoré už máme. Ale chcem povedať niečo o ďalších prioritách o finančných trhoch by sme mali hovoriť ako o súčasti ekonomiky a nie o ako o samostatnom odvetví, pretože náš nikdy nebudeme mať tie investície a nové pracovné miesta, ak to budeme vnímať ako samostatnú tému. A ja som bol trošku znepokojený, keď som videl, že predseda vyrobal dva predpokladá, že sa zniží ekonomický rast 1% a e, to považuje za e, keď e, budeme zvyšovať kapitálové požiadavky, tak by to mohlo viesť k nižším investíciám a takisto sa mne podarí vyrovnať tie rozpočtové skutky, ktoré máme. A dovolte mi pripomenúť jednu vec, ktorú môžeme urobiť spolu, a to je vytvoriť vedomostnú ekonomiku. Je paradoxom, že čím viac e, naše spoločnosti ekonomiky e, sa menia na vedomostné ekonomiky, e, tým e, menej e, vnútorného trhu máme, pretože e, vnútorný trh e, bol navrhnutý e, čo do predpisov pre priemysel a pre e, staromodnú e, ekonomiku a menej e, pre sektor služeb mali by sme e, postupiť ďalej v oblasti smernici o službách. No mali by sme tiež e, naplňať reformu v európskych univerzitách, aby boli nezávislejšie a európskejšie, aby umožňovali študentom e, študovať a nezabudeme na to, že to je najlepšia spoločná vláda v Európe, ako budeme môcť mať. Ďakujem, pán Okmark. A teraz má slovo pani Ulsford fru talman. Ja kommer från samma... Ďakujem, pani predsednička. Ja som z um, toho istého členského štátu ako predchádzajúci rečník, ale uh, v politike som uh, naľavo a uh, toto je správa, za ktorú sme my, sociálni demokrati, zodpovední. My sledujeme situáciu na svete všeobecne, aj situáciu v Grécku a vidíme tu ďalší všeobecný štrajk. Je tu zúfalstvo a zlosť e, nad tým, ako e, sa trhy zahrávajú s e, životmi ľudí. A musíme tu sa pozrieť na to, ako ste skomlen Grécko. A čo je ešte nebezpečnejšie aj pre všetky členské štáty, že nikto vlastne nie je chránený pre touto situáciou a my spolu by sme mali bojovať proti tejto kríze, musíme nájsť dobré návrhy, a treba nájsť aj cestu, ktoré by mali byť a riešenia, ktoré by mali byť dlhodobé. Nemali by sme prilievať olej do ohňa. A to je aj dôvod, prečo musíme investovať do takých prostriedkov, ktoré umožnia obnovu dopytu. Videli sme v júnových perspektíva alebo perspektívach júnového samitu. O čom sa vlastne hovorí e, to, čo aj tu spomínal kolega Hockmark? Nesmieme poslať Európu do patovej situácie, musíme oživiť investície, musíme na pracovný trh dostať naspäť ženy, mladých, vytvárať nové pracovné miesta, Nesmieme e, zabúdať e, na tú rovnoprávnosť. Druhá vec. Tiež musíme znovu pracovať v prospech spoločnosti, ktorá umožní stabilizáciu klímy. Musíme ľuďom dať príležitosť, aby sa vzdelávali, aj odborne vzdelávali, aby e, sa mohli recyklovať v pracovnom procese, lebo to sú naše najdôležitejšie ľudské zdroje. Potrebujeme ekonomiku, ktorá bude rešpektovať životné prostredie. Ďalej finančné trhy. V našom výbore pre krízu sme pred niekoľkými týždňami mali vypočutie s americkým profesorom, ktorý nám povedal, že nemôžeme upravovať finančné trhy, pretože on hovorí, že Američania to nemôžu robiť, lebo ani Európania to nerobia tak to, čo sa hovorí, že tak Američania hovoria, že Európania to nerobia a Európania, že nie Američania, preto to neurobia. No tak nemôžeme si takto pingpongovať loptičku. Takáto politika nikam nevedie. A na tom stráca predovšetkým strašne veľa ľudí, obyvateľov aj v Európe. Ďakujem. Pán Klinc, nech sa páči. Dámy a páni, viem e, z mojej podnikateľskej činnosti, že stratégie sú len tak dobré, ako ich konkrétne e, kroky na presadenie a aké sú tie modality dohľadu. A tu komisia doží odpoveď. Zistujeme, aké sú ciele, s ktorými sa dá identifikovať. Počujeme tie úžasné úmysle, ale vôbec e, nepočujeme, akým spôsobom mali dosiahnuté tieto ciele. Ja som vychádzal z toho, že na začiatku tých úvah komisie je vlastne finančná kríza, tá najväčšia, ktorú sme zaznamenali do druhej svetovej vojny a ktorá je teraz ešte zostrená tými štátnymi dlhmi, ktoré vyplávali na povrch. To mal byť podľa mňa logický východiskový bod, pretože obe krízy e, zmenili výrazným spôsobom e, tú situáciu. Keď nechceme ostať len pri tých e, dobrých úmysloch, ale chceme naozaj ovplyvňovať veci v nadchádzajúcich obdobiach, tak musíme veľmi konkrétne hovoriť o niektorých veciach. Poprvé, potrebujeme podporiť eh, rozpočty a to musí byť robené na základe jednotných kritérií, aký je vlastne ten finančný priestor, čo si môžeme dovoliť. Po druhé, musíme eh, mať mechanizmus eh, vypracovaný na riešenie kríz, ktorý nám pomôže v budúcnosti čeliť takýmto podobným výkyvom a búrkam na, na trhoch. Musíme ukončiť vnútorný trh tam, kde nie je ešte skompletizovaný. Takisto aj pokiaľ ide o služby po štvrté, musíme si ujasniť, akým spôsobom chceme doplňať jednotnú menovú politiku, tak aby sme fiskálnu ako aj sociálnu politiku naviazali koherentným spôsobom na seba. Po piaté, musíme si uzrejmiť, ako divergenciu medzi jednotlivými štátmi nahradíme pribúdajúcou konvergenciou, ktorá bude tvoriť podklad pre spoločné hospodárstvo a tam patrí politika energetiky, systémy navigácií a takisto mnohé iné veci. Mali ste už minútu a pol, ďakujem pekne. Pani Turunen, minúta a pol. Rád by som začal tým, že je veľmi dôležité, aby sme sa venovali stratégii 2020, pretože potrebné, aby sme veľmi vážne uvažovali o tom, z čoho budeme v Európe v budúcnosti žiť. A musíme tiež veľmi vážne uvažovať, e, čo urobíme s 23 miliónmi nezamestnaných v Európe. Ale to, čo nám zeleným chýba, to sú konkrétne ciele v základných oblastiach, ktoré by mali dosiahnuť, aby sociálna Európa bola maximálnou prioritou do budúcnosti. V takomto programe nám chýba jasný konkrétny cieľ pre zníženie nezamestnanosti medzi mladými Mali by sme zaviesť e, isté pracovné záruky pre mladých ľudí, ktoré by im umožnili e, vstúpiť na pracovný trh. Potrebujeme tiež konkrétne opatrenia na boj proti chudobe. Je skutočne hambou, že členské štáty EÚ v tej najbohatšej časti sveta sa nevedia zhodnúť na boji proti chudobe. Niektorí hovoria, že im sa definícia chudoby nepatrí, ale čo my máme povedať tým ľuďom, ktorí trpia, že takéto technické detaily bránia takejto iniciatíve? Iným hovoríme, no že dobre, že je to zakotvené v zmluve. V každom prípade by sme mali byť konzekventní aj zo, a splniť záväzné plány, zelené investície pre nové pracovné miesta, zelené pracovné miesta a tiež Šéfovia vlád a štátov musia zaručiť, že budú oddelené ciele, jasné ciele pre sociálnu Európu, pre e, poistenie istotu, kde všetci budú mať rovnaké práva a kde nepôjde len o kvantitu, ale aj o kvalitu stratégia 2020 ešte všetky tieto ciele vôbec neplní. Ďakujem pekne. Kolegovia, poprosím vás, pridržajte sa vymedzeného času. Som tolerantný človek, ale musíme sledovať ten pridelený čas, pán Harbor. Minúta a pol. Pán predseda, chcel som hovoriť o nedostatku ambícií, ktoré vidím eh, v rámci stratégie EU 2020 spôsob, ktorý sa nám núka, pokiaľ ide o využitie tých nástrojov, ktoré máme k dispozícii a na jednotnom trhu a môžeme zabezpečiť jeho efektívne fungovanie a môžeme vytvárať eh, tie nové pracovné príležitosti a tie príležitosti, o ktorých hovorila pani Turunen. Nie je to dostačujúce a to hovorím eh, tak predsedovi, ako aj rade v prípade, že eh, pán komisár počúva nejakým spôsobom vynechávať tie, tie, tie spojiva nestačí povedať, že komisia navrhne nejaké kroky. Je to e, spoločná aktivita medzi členskými štátmi a komisiou. Výbor pre vnútorný trh e, veľkou väčšinou schválil správu tento týždeň, ktorá stanovuje veľmi ambiciozne kroky a ciele, ktoré sa týkajú ukončenia vnútorného trhu, jednotného trhu. Dostanete to na budúci týždeň spolu so správou pána Montyho a tam chcem dosiahnuť isté principiálne e, zmeny na oboch stranách. A my chceme e, akt, e, ktorý sa bude týkať práve e, vnútorného trhu a ktorý jasne stanoví politické ciele, ktoré budú smerovať k jeho ukončeniu. A takisto chceme, aby verejné obstarávanie, ktoré je výrazne podpoužívaným nástrojom, aby bolo používaným nástrojom aj pokiaľ ide o zelené technológie. Je to spomínané aj v tomto dokumente. Preboha, prečo hovoríme o týchto iných cieľoch, keď sa nám nedarí spraviť pokrok v tom, čo už máme v súčasnosti? Madame Figueiredo. Ďakujem pani Figurejdo, minúta a pol. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Táto stratégia nedáva odpovede na vážne problémy, ktoré stoja pred nami a vôbec nie na skutočnú ekonomickú katastrofu, ktorá je tu a to je zavedenie politiky voľného Eh, voľnej eh, hospodárskej súťaže, ktorá postihuje aj veľmi krehké ekonomiky. Je to jedna veľká chyba a akým spôsobom to chceme dosiahnuť, ako chceme dosiahnuť eh, ciele stratégie 2020. Pred viacerými rokmi sme stanovili také ciele ako odstranenie chudoby alebo plná zamestnanosť ale dali sme priority veľkým finančným eh, a nadnárodným spoločnostiam a nevenovali sme sa problémom pracovného trhu. Stačí len, keď sa pozrieme na to, ako sa eh, slepo aplikovali kritéria paktu stability. Nezabúdajme tiež na finančné služby, na energetiku, pošty a podobne. Stačí len, keď sa pozrieme na pracovný trh, e, tie, tam sú zmluvy čím ďalej, tým horšie je stále e, viacej nezamestnaných, hovoríme o 23 miliónoch, k tomu treba pridať 85 miliónov chudobných. A na rozdiel, čo sa nás snažia presvedčiť, je, že keď udržíme takéto mm, slepé stratégia, tak tieto len spôsobia, že ukazovatele ekonomického rastu budú naďalej nízke, oveľa nižšie než v iných oblastiach sveta, spôsobia väčšiu nezamestnanosť, e, zlé pracovné podmienky, e, zlé platy, sociálnu exklúziu. Rozpočet EÚ by mal dávať jasnú odpoveď na tieto problémy musíme vyhodnotiť analýzu, musíme urobiť analýzu a dôsledky našej politiky, musíme skončiť s finančnými špekuláciami a musíme oživiť ekonomiku. Ukončíme konečne s paktom stability a e, prichádzajme s jasnými, jednoduchými riešeniami a dajme e, prioritu skutočnému paktu ekonomického rozvoja. Prepačte, ale na budúce vás preruším. Pán Borges, 1,5 minúty. Veľmi pekne vám ďakujem, pán predseda. vlastne teraz hodnotíme a, diskutujeme o obsahu tejto stratégie pre rok 2020. A v Atenách ľudia zomierajú a sú to ľudia, ktorí stoja skutočne na kraji útesu. Naozaj si myslím, že je potrebné v podstate sa pozrieť na tie objemy a je to groteskné, keď sa pozrete na e, európsku e, ekonomiku. A komisia skutočne e, nepovažuje za potrebné vykonať istú sebakritiku v, te, v rámci tejto krízy. A v niektorých aspektoch tejto krízy tá situácia je skutočne dramatická Komisia jednoducho robí veľmi mnohé a veľmi vážne chyby. Pozrite sa na Lisabon a sledujte to. Pozrite sa na tú e, európsku záležitosť, na tento scenár je nesprávne povedať, e, že Grécko by jednoducho bolo len izolovaným faktom. Nie, pozrite sa, čo sa deje v Španielsku. Španielsko bude ďalším izolovaným um, faktom. Bude to zase len jedna záležitosť, e, ktorá sa bude vymýkať uh, z ostatného. Takže je veľmi ťažké akceptovať to, čo hovorí komisia. A v danom čase sa Európska únia ešte nerozhodla o tom, že bude e, monitorovať európske banky. A toto je európska realita a všetko v podstate je istým spôsobom skoncentrované práve v tom, čo sa deje. A nikto vlastne nemá predstavu, že čo sa skutočne deje. Ak naozaj chcete vypracovať stratégiu, pozrite sa na reálnu ekonomiku, na malé a stredne veľké podniky, dajte možnosť ľuďom, aby sa zúčastňovali ako pracujúci týchto procesov a aby niesli patričnú zodpovednosť. Pán Segedi. Ďakujem vám. Pokiaľ ide o súčasný stav, nemôžeme v podstate e, z tohoto obviňovať a robiť zodpovednými zamestnancov a zamestnávateľov, pretože e, sú, vlastne podstatou tejto krízy je to, že tie, tí veľkopodnikatelia v podstate e, boli uprednostňovaní, nadnárodné podniky boli uprednostňované a chceli si podľa možnosti e, prisvojiť čo najväčšiu časť e, e, hospodárstva a ziskov. A išlo o stratégiu, ktorá sa, by sa mala koncentrovať aj na regionálne časti. Politická strana Joby chce, aby sa v zlikvidovala e, takáto nadvláda nadnárodných veľkých podnikov. Musíme e, znovu v podstate dať istý status e, stredným vrstvám a malým a stredne veľkým podnikom. Vážený pán predseda, pán predsedníctvo a predseda komisie povedali, že v tomto čase jednoducho nie je možné pracovať podľa mota robme, čo sa dá, ale že to musí byť skutočne dobrá spolupráca a e, v tejto stratégii vidím práve e, nedostatok e, v tom, o čom hovorím. Ja si naozaj myslím, podľa môjho názoru toto nie je stratégia, pretože toto je len úvaha, ktorú niekto položil na papier. A či takýmto spôsobom skutočne chceme postupovať a či skutočne predseda komisie naozaj to myslí tak, ako to povedal. To znamená, že v Lisabonskej strategii v podstate sa neidentifikovali istí ľudia s tým, s čím sa mali identifikovať, ale presne tak to je. A ak to tak naozaj je, tak potom musíme naozaj patričný čas venovať tejto novej stratégii a naozaj ju patričným spôsobom obhajiť. Musíme mať čas si to všetko prediskutovať, pretože teraz v tomto čase, keď máme finančnú krízu, problémy s Gréckom a tak ďalej, samozrejme, že chápem v podstate tieto veci a nevyčítam to nikomu, ale vyčítam tomuto parlamentu jednoducho to, že si dáva predpisovať, ako má vlastne konať. Vážené dámy a páni, Niekoľkokrát sme vyslovili želanie, aby sa tento plán patričným spôsobom naozaj prediskutovať. A prediskutoval. My sme naozaj chceli toto prediskutovať. A hovorí sa o tom jednoducho, že v júli bude zasadnutie rady a že tým pádom je to všetko v podstate v poriadku. Ale takýmto spôsobom nie je možné jednoducho dosiahnuť e, niečo, čo dosiahnuť chceme, pretože jednoducho sú tu isté e, konzekvencie, e, isté dôsledky, o ktorých, ktorých sme si plne vedomi. A pokiaľ ide o CO2, hovorí sa o tom, že to teda nebude o 40%, ale o 30%, ale toto predsa nemôže byť dôsledok krízy. Musíme sa snažiť postupovať ďalej. A keď sa pozrieme na túto situáciu, aké dôsledky v podstate môžeme e, očakávať v nadväznosti na inovácie a vedu a výskum, a k tomuto by sme sa mali prepracovať. Veľmi pekne ďakujeme. Pán z dve minúty. Ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujem, pán López Garido. Ďakujem za to, že môžem vyslať posolstvo aj komisárom a komisii Kiež by sme mali júnovú radu, ktorá bude iná ako tá jarná, pretože slova, s ktorými súhlasím, ma vôbec neupokojujú a vidím, že sa pripravuje rada, ktorá je plná pochybností a ako keby sme sa mali báť, ako keby ciele, veľké politické ciele, ktoré boli aj vyjadrené v číslach, ako keby neboli vhodné, aj keby boli možné Ďakujem pánovi Lópezovi Garidovi. Dúfam, a kiež by španielske predsedníctvo mohlo tieto pochybnosti vyriešiť, pretože zažívame dobu, ktorá bude v budúcnosti historickou v histórii Európy. E, pred nami sú obrovské výzvy, ak chceme viacej alebo menej Európy. To je cieľom stratégie 2020. O 10 rokov budeme viacej alebo menej jednotní. Niektorí si myslia, že by sme mali pracovať spolu, aby sme vyriešili sociálne a ekonomické problémy, alebo iní, ktorí sa vracajú znovu k nacionalizmu a dokonca chcú zlomiť aj tie základné prvky EÚ. Buď budeme solidárnejší a sme ochotní prebrať ciele solidarity a spravodlivejšie prerozdeľovať, budovať viacej bohatstva, alebo všetko necháme v rukách trhov. Ja nie som ako iní kolegovia veriaci, alebo že verím, že e, bolo príliš veľa Európy a že to priniesie veľa regulácie. Práve naopak, kríza nám priniesla, e, krízu nám priniesla nedostatok Európy. Musíme uchovať ciele boja proti chudobe aj za lepšie vzdelávanie sú v texte komisie ani rady a pridávajú eh, hlas komisie k hlasu Európanov, aby sme mali eh, program 2020, ktorý bude programom občanov Európy a nielen technokratov. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Pán Schmidt na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. je to príležitosť pre nás všetkých a to patrí aj pre krajiny, ktoré sú mimo eura. Európa e, musí konať spoločne. To je úplne rozhodujúce. Nie je možné dopustiť ďalšie rozdrobenie a fragmentáciu. Preto je veľmi smutné, že nie všetci sú tu na, e, v piatok prítomní. E, vzdielame spoločný osud v Európe a tak to treba aj vnímať. Kontrola finančných trhov samozrejme musí byť posilnená a je nevyhnutné e, zlepšiť aj legislatívu. To je úplne jasné. To aj ja ako liberál môžem konštatovať a pripustiť. Ale samozrejme musí to všetko prebiehať vyváženým spôsobom a z globálneho pohľadu je nevyhnutná koordinácia. Musíme konať rozhodne a e, veľmi dynamicky a ak si to bude situácia vyžadovať, ale nemôžeme sa dostať do e, paniky. Musíme mať chladné hlavy, pokiaľ sa dá, tak aby sme dokázali zabezpečiť e, konjunktúru ktorá už e, prichádzala a aby sa nestalo, že Grécko povedzme spustí nejakú vlnu, e, ktorá poškodí ďalšie hospodárstva. Pokračuje rečník e, v angličtine. Všetci tí, ktorí trpeli počas sovietskej tyranie a všetky tie milióny, ktoré umreli, myslím si, že pán Blum, vážený pán predsedajúci, by sa mal ospravedlniť všetkým tým ľuďom, ktorých on vlastne urazil. Ďakujem. Thank you. I fully agree. Ďakujem pekne, plne s vami súhlasím. Pán Bokroš, minúta. When the Spanish prime minister... Keď španielský premiér Jose Luis Rodríguez Zapatero inauguroval e, španielské predsedníctvo v Štrásburgu, predniesol prejav, ktorý sa týkal Európy 2020, bez toho, aby spomenul čo len jedným slovom, prečo pre Boha Lisabonská stratégia e, zlyhala e, vôbec. A ja som mu položil otázku, ako je možné vôbec vykonať nejakú analýzu a vypracovať na základe analýzy novú stratégiu bez toho, aby boli analyzované zlyhania predchádzajúcej stratégie. Neostáva mi nič iné, ako opäť položiť túto otázku, pretože nový dokument opäť ani slovom nehovorí o tom, prečo došlo k takémuto zlyhaniu. Takže poprosím vás, pán Gariga, keby ste mohli odpovedať na moju otázku, prečo je vôbec možné, ako je to možné stanoviť e, nové, veľmi ambiciózne ciele bez toho, aby sme vôbec najskôr vykonali analýzu dôvodov zlyhania Lisabonskej stratégie. Muchas gracias. You, Ďakujem, pán Bokroš. E, pán De Jong, minúta. Pán predsedajúci, ja si myslím, že rada aj komisia by sa mali jasne rozhodnúť, Eh, rozhodnúť sa pre demokraciu a príjmať také rozhodnutia, ktoré umožnia stanoviť aspoň na 10 rokov jasné konkrétne ciele. Odstupujúci predseda vlády v Holandsku nemôže teraz príjmať rozhodnutia na 10 rokov dopredu, dosiahnuť takú mieru nezamestnanosti alebo zamestnanosti, ako vy uvažujete. To je pekné, ale ako zadefinujete zamestnanosť, pretože ľudia, ktorí pracujú alebo nepracujú, alebo sú chudobní, ako sa oni e, majú cítiť a keď máme rozpočet pre budúci rok, e, ktorý rastie o 5,8%, ale v Európe 2020 sa uvažuje o o sporení, potom vnútorný trh bude sociálnejší, verejné zakázky budú prístupnejšie sociálnej spravodlivosti, ďalej boj proti chudobe. Tam sa len hovorí o ekonomickom raste, ale tento ekonomický rast za posledné obdobie e, priniesol len to, že sa zvýšili platy manažerov a tí chudobní sú stále chudobnejší. Ako chcete vyriešiť tento problém? Pán Bico, to nech sa páči. Ako vyriešiť problém nezamestnanosti? A máme tu ale trojaký problém. Jednak treba manažovať správne ukončiť s propagandou a jasne stanoviť konkrétne problémy a prepojiť e, riešenia medzi e, vzdelávaním pracovným trhom, tiež pripravovať mladých ľudí do pracovného trhu a tiež sa venovať aj manuálnym, teda aby sa pripravovali aj na prácu, ktorá bude možno menej kvalifikovaná a manuálna. Toto všetko treba urobiť museli mali by sme reagovať aj na e, dopyt pracovného trhu, ale keď e, musíme sa venovať aj našim nezamestnaným. Je potrebné vyhodnocovať aj správne imigračné politiky na základe skutočných potrieb imigrujúcich alebo imigrantov. Máme 3 milióny nezamestnaných v Taliansku a bolo by potrebné v budúcich rokoch zablokovať imigráciu do Talianska, aby sme tento problém vyriešili. Ja nevidím inú možnosť. Musíme byť konkrétni, odvážni, odvážni a decentralizovaní. Pán Marinescu. Ďakujem pekne. Udržateľný ekonomický rast znamená masívne a koherentné investície aj do dopravy. Dopravný sektor predstavuje 6 HDP celej EÚ a dáva prácu viac ako 10 miliónom osôb. Európska komisia a rada pri príprave stratégie 2020 by brala, mala brať do úvahy tieto aspekty, ktoré sú veľmi dôležité, hlavne ten dopravný sektor, podporovať výskum, vývoj, aby sa dosiahol tzv. zelený e, transport, z, dosiahnuť znižovanie uhlíkových emisí z dopravy a inteligentné riadenie dopravy používanie elektrických vozidel, hybridných vozidel, posilnenie iniciatív v infraštruktúre, ktoré idú v prospech ochrany životného prostredia, a vyššia bezpečnosť cestujúcich. Ďalšie aspekty, ktoré sú dôležité a potrebné, vytváranie v letectve jednotného európskeho neba, skutočné vytvorenie interoperability v železničnej doprave, zlepšenie bezpečnosti cestnej dopravy, aplikácia správneho manažingu a riadenia e, vnútorných riečných prístavov, námorné diálnice, e, podpora udržateľného rozvoja mestskej dopravy. Nesmeli, nemali by sme zabúdať na všetky tieto aspekty v doprave. Mal by to byť jeden z kľúčových prvkov stratégia 2020. Koordinovaný rozvoj dopravy je kľúčom udržateľného rozvoja a vytvárania pracovných miest. Pani Bodimata na dve minúty. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. V prvom rade mi dovolte, ako grekyni, aby som vyjadrila veľký smútok v nadväznosti na, na tragické udalosti v mojej krajine pretože traja ľudia zomreli, <clears throat> boli, eh, tak povediať, eh, chytení ako do pasce v banky, eh, keď istí ľudia infiltrovali pokojnú demonstráciu a zapalili túto banku. Chápem samozrejme, že Európa a európske mass media sa pozerajú na to, čo sa deje v Grécku. A práve z toho dôvodu by som chcela, aby ľudia preukázali zmysel pre zodpovednosť, solidaritu a istým spôsobom rešpektovali Grékov, ktorí prechádzajú veľmi ťažkým období. Hovorím to z toho dôvodu, pretože som presvedčená, že v európskych novinách a v európskych hlavných mestách zajtra ľudia budú využívať tieto tragické udalosti a povedia, že teraz eh, si nie sú celkom istí tým, že či Grécko skutočne bude schopné tieto ťažké rozhodnutia, eh, ktoré urobilo, skutočne vykonať, pretože po e, nedelnej dohode e, znovu vlastne prišlo k tomu istému, čo sa dialo od 11. februára. To znamená, že odznielo veľmi veľa rečí o tom, že prečo isté veci nebudú zrealizované. Hovorilo sa o tom, že e, bude potrebná istá reštrukturalizácia. Hovorilo sa o tom, že Grécko sa stiahne z eura a že to budú nielen grécké, ale aj španielské obligácie, ktoré e, sú ohrozené. Ale vážení kolegovia, keď sa pozeráme na e, vyhliadky a na Európu v roku 2020, moja otázka znie, čo sa bude diať v budúcnosti, keď e, naše národné ekonomiky vlastne tak veľmi závisia od medzinárodných trhov je istý nedostatok um, skladania účtov a uh, úverové spoločnosti jednoducho um, aj napriek tomu, že ich hodnotenia nie sú správne, um, predsa len robia isté kroky a častokrát sú nesprávne aj v európskych krajinách. Pani. Uh, Ďakujem. Za posledné roky sme sa museli, sme museli čeliť najhlbšej hospodárskej krízy za posledné roky. Je potrebné, aby sme sa orientovali na podnietenie investícií, kreatívnosti a nových pracovných miest. Ciele 2020 by mali byť eh, realistické a mali by sa zadefinovať veľmi úzko, napojené aj s cieľmi členských štátov, ktorí by mali zadefinovať svoje špecifika a priority. Tiež som rada, že tieto ciele ktoré sú um, definované na európskej úrovni, sa potom uh, premieňajú uh, a prekladajú do, alebo premieňajú do národnej úrovne. A tiež by sme možno mali uvažovať aj o sankciách pre tých, ktorí tieto ciele nebudú aplikovať, naopak pre podnety pre tých, ktorí ich budú plniť. Mali by sme sledovať uh, vývoj týchto cieľov, Tiež nesmieme zabúdať na význam kohéznej politike na dosiahnutie politických sociálnych cieľov EÚ. Preto je potrebné veľmi pozorne zanalizovať návrhy komisie, ako napríklad automatické rušenie fondov v prípade, že členské štáty majú nadmerný deficit. Bola by to nerealistický krok a nepriniesol eh, by eh, ten cieľ, ktorý potrebujeme, a síce odstraňovanie rozdielov medzi krajinami. Teraz pán Vlasák. Európska únia predstavuje populačne najrozsiahlejšiu geopolitickú entitu na svete. Doterajší úspech, ku ktorému musíme s veľkou pokorou pristupovať e, v súčasnej krízovej dobe, spočíva v schopnosti našich ekonomík rozvíjať naše inovačné a exportné schopnosti. Toto je jasné hlavne v nadväznosti na konkurenciu Spojených štátov Japonska, ale aj Číny a Brazílie. V tomto kontexte považujem za kľúčovo dôležité, aby sme zachovali orientáciu stratégie predovšetkým na hospodársky rast a pracovné miesta, sociálna problematika a sociálne zmeny. V, tomto, v tejto súvislosti nás nemôžu našu pozornosť odvádzať od hlavných cieľov. Súčasne si musíme uvedomiť, že nevyhnutným predpokladom pre inteligentný a udržateľný rast v našich členských štátoch, eh, v regiónoch a v obciach je dostatočná infraštruktúra, infraštruktúra dopravná, ako aj infraštruktúra v oblasti životného prostredia. Toto, táto skutočnosť nie je v stratégii EÚ eh, e na rok 2020 eh, zohľadnená a takisto tam chýba zameranie sa na posilňovanie investícií v nadväznosti na dobudovanie infraštruktúry, hlavne v tých štátoch a regiónoch, kde nie je dostatočne do, rozvinutá. Ďakujem vám za pozornosť. Pán Higgins, nech sa páči, jedna minúta. Európska komisia v nadväznosti na Európu 2020 sa spolieha na neokapitalizmus to sú presne tie faktory, ktoré vlastne e, tento svet dostali do tohto ekonomického chaosu. A vlastne to ilustruje e, aj reakcia na finančnú krízu v Grécku. Ide tam v podstate o profit tých žralokov na finančných e, trhoch a tí chudobní by mali mať ešte horšie životné podmienky len kvôli tej nenasytnosti a nie je to tak, ako e, sa nám snažia nahovoriť e, mnohí e, komentátori, pretože sú to paraziti, ktorí sa snažia získať super zisky a umyselne vlastne vytvárajú takúto finančnú instabilitu a tým pádom spôsobujú to, že tí chudobní ľudia krvácajú. Pán Barozo, mali by ste apelovať v podstate na ich zodpovednosť a nemali by ste vlastne E, takýmto spôsobom a ich krmiť, pokiaľ ide o ich uh, nenásytnosť v nadväznosti na uh, volanie po krvi. Ide tu o masovú mobilizáciu, o uh, možnosť strajkov zo strany pracujúcich ľudí a je potrebné skutočne vytvoriť naozaj humanú spoločnosť do roku 2020. Ďakujem veľmi pekne. Pán Paška, minútu pri všetkej úcte k predloženým materiálom sa nedá prehliadnuť ich podobnosť s päťročnými plánmi ktoré mali východný blok doviesť k údajnému blahobytu. aj v tých sa v úvode priznalo že predchádzajúca stratégia nebola z rozličných dôvodov úspešná. potom sa vytýčili smelé ciele a začalo sa s presviedčaním ľudu že tentoraz to bude už naozaj všetko lepšie. no ale nebolo. stratégie sa striedali a hospodárstvo padalo aj týmto stratégiám totiž chýbalo rešpektovanie základných pravidiel hospodárskeho života. európa dnes stráca dych aj napriek tomu že má v porovnaní s úspešnejšou čínou či indiou väčšie percento vzdelanej populácie. prečo? lebo na každý nový problém reaguje rovnako ako európska rada či komisia a to zriadením ďalšej novej inštitúcie či ďalšieho úradu. väčšina vzdelaných európanov sa potom stráca v útrobách všelijakých úradov a tieto milióny vzdelaných ľudí ktorí by rovnako dobre mohli kreatívne pracovať v iných oblastiach napríklad na inováciách a vývoji pre produkčnú sféru iba v kanceláriách obracia papiere a odčerpáva spoločné zdroje. vážení ak chceme byť naozaj úspešnejší musíme predovšetkým zjednodušiť pravidlá súžitia a podnikania zmenšiť administratívnu záťaž musíme vytvoriť viac priestoru pre uplatnenie samostatnosti podnikavosti kreativity ľudí a peniaze ktoré dnes dávame na administratívu presmerovať na vývoj podporu inovácií a rozvoj produkčnej sféry. ďakujem. Pán predsedajúci, dámy a páni, spoločná Európa e, ktorá chce zaručiť trvalodržateľný rast, inovácie, sociálnu koheziu a e, trvalodržateľnú konkurencieschopnosť. To všetko sú ciele, ktoré zdieľame. Európa 2020 nie je našim cieľom. Európa 2020 musí byť nástrojom k dosiahnutiu cieľov musí sa stať našim vyhlásením Roberta Schumana k roku 2010 tak konkrétnej forme, ako zaznelo v máji 50. roku 1950. Európa 2020 sa nemôže stať koncepciou nenaplňateľného želania a nemôže byť len s hlukom možných problémov a frustrácií. Európa 2020 musí sa stať konkrétnym, financovateľným, trvalodržateľným nástrojom a reakciou na krízu a musí motivovať k sankcionovateľným a preveriteľným projektom, ktoré sa budú, ktoré bude možné kontrolovať. Európa 2020 musí navrhovať konkrétne projekty, ktoré sa týkajú rastu konkurencieschopnosti a musí naštartovať takéto typy e, projektov. Potrebujeme zlepšiť situáciu na úrovni členských štátov a tak potom aj na úrovni EÚ, aby sme dokázali vytvoriť dobrú bázu pre naše budúce e, vízie a aby sme e, dokázali správne smerovať aj e, všetky investície. Potrebujeme takisto vykonať kontrolu realizovateľnosti, pokiaľ ide o EU 2020, takisto pokiaľ ide o inováciu a sociálne politiky je nevyhnutné plne podporovať opatrenia, ktoré predostrel Oli Rehn. Európa 2020 musí byť vyjadrením nových, e, novej spoločnej politickej vôle a musí byť našou reakciou na, bohužiaľ, stúpajúce e, tendencie nacionalistické, egoistické a protekcionistické. Dokončíme e, ten vnútorný trh a práve to, aby teda z eurozóny sa stala, alebo teda z menovej zóny sa stala silnejšie zoskupenie, aby to nebolo také vratke. To potrebujeme naozaj výrazne. Ďakujem pekne. Pán Koferáty, dve minúty. Nech sa páči. Grazie, presidente. Ďakujem, pán predsedajúci. Ja priznávam, že som znepokojený. Som znepokojený kvôli júnovému samitu. Keď počujem dnešnú rozpravu, tak tu nepočujem nič nové, nič, čo by ma podnietilo, čo by mi dodalo odvahu a čo by radu e, primelo k tomu, aby robila niečo iné, než prednášala odporúčania. Už tie predchádzajúce odporúčania boli, um, uh, neboli dostatočné a sklamali mi len sa obmedzuje na to, že vlastne nejakým spôsobom kopíruje cieľ Lisabonskej stratégie a niektoré uh, Ehm, politicko-kultúrne celé tam nie sú ehm, zasiahnuté. Sme v kritickej situácii, v situácii hospodárskej krízy a pozeráme sa na zoznam 10 bodov, ktoré medzi sebou nie sú nejakým spôsobom prepojené. Sú to nejaké dobré zámery, ale nie sú to skutočné politiky. Ja nevidím žiadnu skutočnú politickú vôľu. Nevidím tu ani výber uh, a politickú volu teda potrebujeme e, väčšiu sociálnu e, súdržnosť, konkurencieschopnosť. Bez sociálnej súdržnosti žiadna krajina ani žiadna skupina krajín nie sú schopné prežiť na svetovom trhu, pretože v rámci týchto krajín budú vždy konflikty, ktoré spôsobia, že stratia, svoj, stratia svoju konkurencieschopnosť a pozíciu. A potom aj otázka inovácií je to nevyhnutné. My potrebujeme jasné, konkrétne ciele, potrebujeme presné finančné prostriedky, ktoré máme investovať a tiež presné ciele, e, to, čo chceme rozvíjať pre kvalitu a to, ako chceme spolužiť pre výrobu, pre naše služby. Keď budeme mať konkrétne ciele, len tak bude Európa schopná byť konkurencieschopná po tejto kríze. A ešte problém, o ktorom nikto nikdy nehovorí. Ambiciózne ciele sa môžu dosiahnuť len vtedy, keď je politická vôľa, ale členské štáty o tom vôbec nehovoria. To je táto katastrofická, katastrofické riadenie gréckej krízy je hrozné. Pán Streček na jednu minútu. Pán, vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár, som z členskej krajiny, ktorej som do svojich 28 alebo 29 rokov žil v systéme, ktorý bol založený na centrálnom plánovaní, kde sa život riadil 5-ročnicami a každá ďalšia 5-ročnica bola vždy nahradená novými plánmi, pretože tá stará 5-ročnica nikdy splnená nebola. Preto mi prosím, odpuste, eh, že som citlivý alebo možno aj precitlivelý na to, keď plánujeme, ako bude Európa vyzerať v roku 2020 a pritom v svetle tejto diskusie celkom určite zaujímavej nevnímame, respektíve vnímame menej, to, čo sa aktuálne deje dnes, nielen v Grécku, ale v celom, e, celej eurozóne. Ja veľmi pozorne počúvam túto diskusiu, túto rozprávu, ktorá tu prebieha v tejto sále, ale a počujem tie a, hlasy po a, väčšej centralizácii, väčšom centrálnom riadení a tak ďalej. V tejto chvíli hovorím, že v tejto rozprave potrebujeme menej centralizácie, potrebujeme viac dôvery v trh, potrebujeme viac trhu, potrebujeme viac trhového mechanizmu, pretože všetko to, čo sa teraz aktuálne e, deje nielen v Európskej únii, nielen v eurozóne, ale povedzme aj v Spojených štátoch a v ostatných e, zemiach tohto typu, to je príbeh neuveriteľného zlyhania všetkých štátnych zásahov. Ďakujem vám. Pani, Pani Del Castillo, na dve minúty, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Mnohí z predrečníkov si položili otázku, prečo e, sklamala, zlyhala Lisabonská stratégia a mali by sme zanalizovať tento neúspech pre nasledujúce kroky. Podľa môjho názoru problém Lisabonskej agendy bolo, bol, že nakoniec to nebolo nič iné, len akási ikona, ktorá bola uzavretá v nejakej bubline a nedošlo k žiadnemu praktickému rozvíjaniu a aplikácie tohto programu. A nakoniec sme sa dostali k tomu, že na jednej strane sme mali nejakú teóriu, Lisabonský program, ktorý sme všetci spomínali, a na druhej strane bola prax, ktorá s tým nemala nič spoločné. Preto si myslím, že stratégia 2020 vychádzajúc z tejto skúsenosti musí byť novým programom, ktorý sa môže zrealizovať jedine vtedy, ak bude jasný, jasný záväzok zo strany všetkých inštitúcií, európskych politických inštitúcií, aj politických národných inštitúcií. A tento záväzok musí byť overiteľný, ktorý sa dá vyhodnotiť, o ktorom budú informácie a bude okamžitá schopnosť opravy, ak sa ten, ktorý cieľ nebude spĺňať, eh, splňať. Aby sme sa nedostali do žiadnej situácie a žiadnych eh, limitných okolností. Alebo si všetci uvedomíme, že tento spoločný projekt potrebuje takéto nástroje, aby sa zrealizoval a ak si to neuvedomíme, tak budeme čoskoro podobnej situácii ako teraz. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, hovorí pán predsedajúci. A teraz pán Lajnen na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Nadpisom Lisabonskej stratégie bola konkurencieschopnosť a veľmi silno jednostranne nastavená ekonomická stratégia, ktorá zlyhala do istej miery. Som preto veľmi rád, že teraz nadpisom EU stratégie 2020 je trvalá udržateľnosť. To je správna cesta, na ktorú sa musíme vybrať a je to aj lepšia rovnováha medzi ekonomickými, sociálnymi a ekologickými vývojmi a nevyhnutnosťami. Udržateľnosť má tu nevýhodu, že je to všeobecný pojem, môže to byť aj niečo prázdne a musíme to samozrejme naplniť obsah, musíme to konkretizovať a na to kniha komisie je príliš vágna. Chýbajú tam naozaj také stavebné kamene, také, o, o čo sa dá oprieť, aby sme to dokázali potom realizovať aj v praxi. E, Európa, ktorá bude efektívna, pokiaľ ide o zdroje, to je správne, lebo nemáme dostatok energií ani surovín, ale chýbajú nastavené ciele a chýbajú takisto nástroje, ako by sme mali dospieť k efektívnosti zdrojov e, vo produkčnej sfere, ako aj v spotrebe a dúfam, že do júna to bude ešte nastavené konkrétnejšie a že budem vedieť presne, aké sú očakávania od jednotlivých aktérov, čo má robiť komisia, čo má robiť parlament a čo majú robiť členské štáty. Troška sa opomenul fakt, že kapitál e, životného prostredia pri tejto e, e, Európe efektívnosti, ktorá má byť efektívna z pohľadu zdrojov, lebo v podstate aj voda a vzduch sú teda zdroje a to troška vypadlo a tu by som privítal od Výboru pre životného prostredia isté načrtnutie toho, čo máme spraviť a stratégia biodiverzity takisto zlyhala. Vypracovala sa nová do roku 2020, to musí byť tiež súčasťou celkovej stratégie eh, ochrana alebo proti, proti klimatickým zmenám, to sa spomínalo často. Musíme eh, zvýšiť tie naše ambície a potrebujeme istú záväznosť, eh, pokiaľ ide o tú efektívnosť klimatickú. A je to v tejto chvíli príliš vágne, musí to byť eh, záväznejšieho charakteru. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Piotrovský. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dámy a páni, Európa, stratégia Európa 2020 je ideologickou vo svojej povahe. Ciele sú vznešené, a smerujú k zvýšeniu podielu kvalifikovaných absolventov, ktorí budú prispievať k inovácii Avšak nie je tu žiadny mechanizmus sankcií alebo nejakých e, pokút pre krajiny, ktoré nesplňajú ciele, ktoré sú nastavené. Nedá sa si nevšimnúť alebo mať dojem, že autory tejto stratégie si nevšimli tú vážnu krízu, ktorá, ktorá zmieta Grécko a možno zajtra alebo pozajtra e, Portugalsko alebo Španielsko, čo môže e, viesť ku kolapsu eurozóny a možno aj samotnej EÚ v takejto kritickej situácii v histórii EÚ ľudia hovoria o znižovaní emisí CO2 o 30 čo vlastne v e, priškrti hospodárstva strednej a východnej Európy, vrátane Polska. Politika súdržnosti takisto smeruje do problémov. Stratégia 2020 je utopiou a je to socialistický projekt, utopický. Dúfam, že nespôsobí ešte e, viac škôd, skôr ako ho postihne podobný osud, ako postihol Lisabonskú stratégiu. Na to, aby bola ktorákoľvek stratégia efektívna, je potrebné skutočne e, veľmi silné prepojenia e, vytvoriť medzi e, cieľmi a nástrojmi tejto politiky. A ja si myslím, že toto je naozaj veľmi dôležitý mechanizmus. V prvom rade je vnútorné nariadenie v nadväznosti na stimulovanie konkurencie, schopnosti a dynamiky. A toto by malo stimulovať isté výsledky a veľmi silne by som chcela podporiť to, čo povedal Malcolm Harbour. Po druhé, eh, investície kapitálu a eh, investície do eh, dopravy. Potrebujeme naozaj kapitálové investície a samozrejme, že je potrebné zmobilizovať aj súkromný sektor a štátny sektor. A myslím si, že práve vlastne toto prepojenie súkromného a verejného sektora je mimoriadne dôležité a musíme prekonať aj isté veci v nadväznosti na naše rozpočty, keďže tieto ciele sú hlavne horizontálne a nie odvetvové, musí to byť patričný rozvoj, ktorý sa bude prepájať s finančnými aj nástrojmi, s patričnými znalosťami. Po štvrté, je to vlastne aj koordinácia národných rozpočtov v nadväznosti na isté prioritné oblasti, ale každopádne tento meký mechanizmus tejto metódy, aj keď by sa zlepšil, by nás eh, mohlo vlastne len um, viesť eh, istým spôsobom, ist, istou časťou proste uh, eh, ist, po istej cesti. Samozrejme, že je potrebné patričným spôsobom rozvíjať tie uh, oblasti, ktoré nebudú podkopávať uh, konkurencieschopnosť. Samozrejme, že tento starý eh, model eh, rastu, eh, ktorý bol podporovaný s tými politikami, je niečo, čomu sa musíme vyhýbať. A Európa 2020 musí byť naozaj stratégiou pre zamestnanosť a rast, pretože naozaj nemáme žiadnu inú možnosť. Ďakujeme veľmi pekne. Pán Arif, dve minúty. Pán predsedajúci, milí kolegovia, finančná, hospodárska a sociálna kríza, ktorú zažívame, je bezprecedentná veľmi tvrdo nás postihuje, ehm, spôsobuje obrovské ľudské a sociálne ťažkosti a Grécko bohužiaľ je brutálnym a hanebným príkladom pre nás. Nezamestnanosť stále rastie, už milióny Európanov ehm, sú bez práce a tieto čísla sa zvyšujú Odpoveď musí byť politická, silná, koordinovaná a musí brať do úvahy aj environmentálne otázky a že potrebujeme nový hospodársky model. Táto kríza u našich občanov vyvoláva veľké očakávania a stratégia 2020 na ne mala odpovedať, ale vzhľadom na tieto výnimočné výzvy bohužiaľ odpoveď nie je dostatočná. Ciele stanovené Európskou radou nie sú dostatočné, nie je tam vôľa, ambície a to ma už bohužiaľ vôbec neprekvapuje. Aj vy v rade, aj v komisii aj vaši komisári eh, stvrdíte, že máme eh, koherentné politiky, ale je to skôr len pojem, ktorý v akcii nefunguje. Potrebujeme koherentné sociálne, obchodné politiky, eh, environmentálne, výskumné politiky, zabezpečiť udržateľný rozvoj, zabezpečiť vonkajšie aktivity EÚ a tento aspekt nefunguje pod zaštitou liberálneho prístupu Chceme vytvárať ekonomický rast, pracovné miesta, chceme bojovať proti chudobe, ale nie z technických, ale z politických dôvodov sledujete iné ciele, znižujete náklady, znižujete mzdy, znižuje sa alebo zvyšuje sa obchodná výmena, e, na, to prináša ale potom aj sociálny dumping a tak ďalej. A táto politika priniesla delokalizácie, stratu pracovných miest a straty všeobecne Očakávame od rady a komisie, že e, dodajú dých e, komunitárnemu duchu a že konečne ukončia s nacionalizmom, e, že prídu s viacej solidaritou. Musíme myslieť na našich občanov, ale aj na ostatok sveta. To je aj zmysel našej skupiny socialistov a demokratov. Ďakujem. Pán Zíber na dve minúty. Ďakujem, pán predsedajúci tu zaznievajú komentáre zľava, sprava a e, o nich reflektujeme. E, vlastne ale tá úloha tohto grémia je rozdelená medzi jednotlivé politické síly a tak to potom aj vyzerá, ale keď si potom e, vypočujeme porovnania z jednotlivých strán, ktoré smerujú k Európe 2020 a keď sa to porovnáva s päťročnicami v rámci komunizmu, tak potom treba povedať e, týmto ľuďom, pozrite si presnejšie dejiny a potom e, si zistíte, aké sú tie rozdiely reálne. Keď sa e, pozrieme tu na doprava, na tej sily, ktoré sú v rámci tohto, teda respektíve tu doprava, ktoré sú sily doľava, tak potom opäť vidíme hlasy, ktoré hovoria o tom, ako, ako, aké bolo utrpenie počas eh, komunizmu. Vieme, ako to vyzeralo. Je tých želení mnoho, ktoré by sme mohli eh, vysloviť, ale chceme zabezpečiť občanom prvom rade, aby mali možnosť žiť v blahobite, aby mohli využívať aj iné výhody, ktoré ponúka moderná spoločnosť. Preto je nevyhnutné, aby eh, sme si stanovili systém, ktorý nám zaruší čo najlepšie používanie disponibilných zdrojov akákoľvek rodina, akékoľvek obec, spoločenstvo rozmýšľa nad tým, akým spôsobom bude nakladať s peniazmi a prostriedkami, aby dokázalo preklenúť isté obdobie. A myslím si, že to je rozumný prístup. Doposiaľ e, sme e, sa pohybovali len v hraniciach e, trhového hospodárstva. A len teda trhové hospodárstvo s istými hranicami bolo schopné ponúkať takúto hodnotu a takéto niečo. A preto dáva zmysel, aby sme si na európskej úrovni rozmysleli, akým spôsobom budeme organizovať eh, takéto trhové hospodárstvo. Eh, uvažovať čisto v intenciách národných nie je eh, dobré a je odsudené na neúspech. A preto by sme mali uvažovať nad tým, ako by sme donútili európsky trh k tomu, aby slúžil ľuďom. Nie ide o samotnú, o, o teda o konkurenciu samú o sebe. Ide o to, aby Európa bola konkurenceschopnou preto, aby v konečnom dôsledku dokázala prinášať e, služby a hodnoty ľuďom. A toto je e, merit tej, tej diskusie. A preto ja sa aj teda obmedzím na takéto všeobecné e, vyjadrenia, ale každopádne tí rečníci, ktorí vystupujú, mali by si lepšie rozmýšľať, čo hovoria, predovšetkým sa oboznámiť s dejinami. Ďakujem pekne. Pani Tikao vystupí ako ďalšia. Ďakujem vám, pán <clears throat> predseda, za slovo. Dnes nezamestnanosť dosiahla 10 v EÚ a 20 medzi mladými ľuďmi, eh, 1. mája e, to bol veľmi smutný deň pre e, medzinárodných pracujúcich, pretože Európska únia má 23 miliónov nezamestnaných a na to, aby sme vytvárali pracovné miesta, skutočne si musíme premyslieť, že do akých oblastí chceme vlastne investovať. Naozaj chceme e, toto robiť len prostredníctvom vzdelávania, aby títo mladí ľudia mali slušný život. Investície do polnohospodárstva by umožnili Európskej únii to, aby sme boli patrične sebestační, pokiaľ ide o potraviny a biopaliva. Tento rok vlastne 20 projektov revidujeme. Európska únia potrebuje skutočne e, veľmi dobrú e, štruktúru, pokiaľ ide o dopravu. Práve to hovoríme o modernizácii TEN a chceme zmodernizovať cestnú štruktúru, naše prístavy a letiska Európska únia chce patričným spôsobom investovať do dopravnej štruktúry aj vo východnej Európe, pretože len takto môžeme naozaj dosiahnuť efektívny spoločný vnútorný trh. Samozrejme, že toto sú projekty, ktoré si vyžadujú obrovské finančné zdroje, ale tieto zdroje budú um, vlastne uh, generovať zisk uh, prostredníctvom daní a tak ďalej, ale takisto budú vlastne vytvárať aj rast a hospodársky rozvoj. Ide o efektívnosť, úspornosť a takisto samozrejme by by sme mali zredukovať um, závislosť EÚ na energetických zdrojoch a mali by sme vytvoriť 2,8 um, milióna nových pracovných miest do roku 2020. Ale vidíme vlastne, že viac ako 150 miliónov eur nebolo minutých, pokiaľ išlo o tieto nové plány Samozrejme, že nám ide aj o udržateľný rast e, e, európskeho priemyslu. Vážený pán predsedajúci, chcela by som to ukončiť tým, že sa opýtam Európskej komisie a rady, že či skutočne sú schopní vlastne vytvoriť nejaký nástroj, pokiaľ ide o e, globálny fond v nadväznosti na podporu nezamestnanosti. Pani Géry, ďakujem vám za slovo všetci veľmi dobre vieme, že máme pred sebou veľmi dôležitú úlohu a ide o túto stratégiu EÚ eh, e a členských štátov, ktorá na jednej strane by, tak povediať, nás mala pripraviť na to, že prekonáme túto eh, hospodárskú krízu, ale súčasne a by mala posilniť aj hospodárskú súťaž, e, aby sme boli schopní obstáť. A to samozrejme znamená, že by sme mali zabezpečiť aj lepší životný štandard pre našich obyvateľov. Chcela by som hovoriť o dvoch veciach. V prvom rade ide o základ, e, ktorým by mala byť táto stratégia na rok e, roky 2020. Samozrejme, že musíme byť ambiciozni, realistickí, musíme si uvedomovať, že sa toto má by, zrealizovať, ale súčasne si musíme uvedomovať aj rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi a tieto naozaj uh, brať do úvahy pretože inak to vyzerá v Bulharsku, ako to vyzerá eh, v Spojenom kráľovstve. Samozrejme, že aj samotný školský systém roz, je odlišný, uh, a um, akademici takisto v podstate uh, sú nie na rovnakom, uh, nemajú rovnaké postavenie. Druhá poznámka. Táto stratégia musí zabezpečiť vnútornú um, súdržnosť a konvergenciu v rámci EÚ. Musíme posilniť tie odvetvia, ktoré sú, tak povediac, hnacou silou hospodárstva EÚ, ale nemôžeme zabúdať samozrejme na to, že sú veľmi veľké rozdiely v nadväznosti na životnú úroveň v 27 členských štátoch. A na toto sa musíme koncentrovať, pretože bez, bez takejto súdržnosti nebudeme mať externú uh, hospodárskú súťaž. Takisto budeme musieť brať do úvahy uh, potrebu získavať novú energiu, pretože to znamená nové trhy, nové potenciály a samozrejme, že musíme stanoviť istý rámec pre patričné regióny, aby mohli naozaj e, patrične ťažiť z tohto vnútorného trhu. A ja dúfam, že naozaj e, táto nová stratégia sa nám, podarí, sa nám ju podarí zrealizovať. Nech sa páči, pani e, Morkuna Temikuleneny. Veľmi pekne vám ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Hovoríme o tom, že ako by mala vyzerať o 10 rokov Európska únia. Dnes je nezamestnanosť hlavne medzi mladými ľuďmi veľmi vážnou záležitosťou v EÚ. E, samozrejme, že častokrát v podstate e, popisujeme týchto mladých ľudí ako stratenú generáciu e, v súčasnej doby. Ale dôležitý je školský systém a ďalšie prvky Obyčajne hovoríme o týchto veciach ako izolovaných záležitostiach a nejakým spôsobom zabudáme na celkový obraz. Bohužiaľ, vtedy, keď hovoríme o stratégii e, na rok 2020, obávam sa, že by to nebolo patričnou retorikou, keď by sme v podstate e, si nevypočuli mladých ľudí, mladých ľudí, ktorí by mali vlastne vykonávať túto stratégiu. Stratégia na rok 2020 to by mala byť e, synergia ekonomiky a mladí ľudia e, by mali v podstate naozaj vytvárať Eh, budúcnosť Európskej únie. Chcela by som preto navrhnúť niekoľko konkrétnych vecí. V prvom rade je potrebné podporovať tzv. vytváranie zelených miest. Mali by sme naozaj hľadať lepší spôsob, ako budeme podporovať také podniky, ktoré eh, budú eh, zamestnávať mladých ľudí, či to bude v poľnohospodárstve, v priemysle, alebo v doprave, alebo v službách. Po tretie, musíme v podstate zvyšovať povedomie, pokiaľ ide o životné prostredie. A takým spôsobom by sme mali zapojiť viac mladých ľudí do vytvárania modernej ekonomiky, tzv. zelenej ekonomiky. Bola by som veľmi rada, keby som počula menej skepticizmu a bola by som rada, keby e, e, tu odznala väčšie odhodlanie a väčší optimizmus. Vážení kolegovia, mám 19 žiadostí o slovo a len polovička keď z vás budem môcť dať slovo. Takže prosím vás pekne, buďte tolerantní. Začneme s pánom Luhanom. Jedna minúta. A prosím vás veľmi pekne, buďte takí láskaví, dodržte ten jednominútový čas, aby mali aj vaši kolegovia. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Bol som presvedčený, že Európa 2020, tento, táto stratégia, že prinesie Európu, ktorá bude inovatívnejšia a silnejšia. A myslím, že prekonáme krízu, lebo máme obrovský potenciál pokiaľ ide o inovatívnu pracovnú silu a takisto zdroje. Vážim si úsilie komisie, ktorá smeruje k tomuto. Musím ale spomenúť e, politiku súdržnosti a musím vyjadriť svoju nespokojnosť s faktom, že cesta e, do Lisabonu zdá sa bola zmenená. Sociálna miestná kohézia respektíve súdržnosť, e, znamená aj iné veci, ako je len e, inteligentný rast. Naši občania hovoria, že stále potrebujú investície, potrebujú prístup k infraštruktúre, k službám a rozvoj všetkých e, oblastí bez ohľadu na to, ako izolované sa môžu javiť. Preto e, v období 2007 až 2013 sme vnímali veľmi akútne dôležitosť infraštruktúry a podpory hospodárskej konkurencieschopnosti v oblastiach, ktoré zaostávajú. Pani Rapti, minúta. Ďakujem, pán predsedajúci. Chcela by som vyjadriť e, úprimnú sústrasť tu v snemovni a vyjadrujem túto sústrasť e, z dôvodu e, troch Grékov, ktorí prišli o život v Aténach. A je mi veľmi ľúto, že pán Barozo nevyjadril takisto sústrasť eh, vo svojom úvodnom príhovore. Dúfam, že pán Rento napraví neskôr. Po druhé, komisia musí zrýchliť, pretože pokiaľ budete spomalovať tie riešenia eh, problémov, ktorým čeli Európa, takisto aj Grécko, tak budete podkopávať ciele eh, stratégie 2020. 2020 sa odvíja, odráža od 2010. Ten cieľ, ktorý sa týka redukovania chudoby vychádza zo súčasných opatrení a prostredníctvom opatrení, teda, ktoré eh, príjme aj Grécko, dokáže riešiť túto situáciu. Je to zároveň aj záväzok pomôcť Grécku, pretože v opačnom prípade 40 eh, tých ľudí, ktorí majú byť absolventami, tak nebude schopný, nebudeme schopní im poskytnúť pracovné príležitosti. Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, pán Varos hovoril o akciách, aktivitách, ktoré by sme mali robiť v súvislosti s EU eh, e 2020, ale potom opustil rokovaciu miestnosť. A ja eh, chcem osloviť španielské predsedníctvo a chcem poďakovať predsedovi eh, rady, že tu vlastne zostala, že sledoval tú debatu až do konca. Jedna z najdôležitejších aktivít a akcií, ktorá sa má udiať v rámci EU 2020 je využitie, nevyhnutnosť využitia trvalého, trvalo držateľného vývoja, tak aby sme využili ten potenciál pracovný. A toto si vyžaduje komplexnú iniciatívu, ktorá bude za, e, zameraná na potenciál e, tak povedať, z ekologických e, pracovných miest. Toto je nevyhnutná je aj transformácia v súvislosti s právami zamestnancov a zamestnávateľov a je nevyhnutné posilniť aj prvok vzdelávania, ktorý s týmto súvisí. Viem, že španielské predsedníctvo na tom intenzívne pracuje a ja vás chcem výslovne podporiť, aby ste v tom pokračovali a aby ste to potom predložili ešte v rámci tohto roku ako iniciatívu rady. Ďakujem pekne. Pán Voftenau, minúta. You, um, well, discussing... Ďakujem, pán predsedajúci. Diskutujeme o EU 2020. To bude o 10 rokov. Myslím, že by sme e, mali sa zamyslieť nad poslednými 10 hodinami Naozaj s veľkým polutovaním som sa dozvedel o tých tragických udalostiach v Aténach a ja chcem vyjadriť sústrasť rodinám obeti. Ja som už varoval však pred niekoľkými týždňami, e, že sa udejú e, nepokoje občianské v súvislosti s problémami v eurozóne. Myslím si, že čas, aby tento parlament, komisia a rada sa zobudili a uvedomili si fakt, že celý ten systém je chybný a že nefunguje. Videli sme, čo sa deje v Grécku a môže sa táto vlna preniesť aj do Španielska, Portugalska. Môže prísť ďalším nepokojom, ďalším stratám na životoch. Musíme sa pozrieť na to, aká je tá situácia. Musíme si priznať, že sú tu vážne štruktúrálne chyby. Ďakujem pekne, pán Piotr Boris. Ďakujem bardzo, pani Pekne ďakujem za slovo, pán predseda. Európska únia a jej ekonomika je ešte stále tou najsilnejšou ekonomikou. Ale naše Eldorado nie je eh, nekonečné, pretože kríza v Grécku a udalosti v Grécku poukázali na isté nedostatky a musíme sa z tohto poučiť. Musíme byť dostatočne ambiciozni a dostatočne eh, odhodlaní a naozaj eh, patrične presadzovať Lisabonskú stratégiu. Musíme skutočne zabezpečiť, aby v budúcnosti ľudia mohli mať e, tú istú životnú úroveň. Nie som si celkom istý tými cieľmi, pokiaľ ide o vyššie vzdelávanie, pretože 30 e, európskych občanov nemá nejakú kvalifikáciu. Takže som presvedčený, že by sme mali byť naozaj veľmi rýchli, mali by sme rýchlo konať a veľmi rezolútne konať a skutočne sa snažiť E, splniť tieto ciele. Pán predseda, je škoda, že tu nezostal pán prezident komisie, aj keď má určite dôležité úlohy, ale myslím si, že práve Európa 2020 je tým najdôležitejším strategickým materiálom a neviem, čo dôležitejšie e, v súčasnosti pán predseda môže mať. Je ale jasné z rozpravy, ktorá tu prebehla naprieč politickým spektrom, že žiadne veľké nadšenie tento materiál v Európskom parlamente nevyvolal. E, treba povedať, že objektívne že situácia v európe pri plánovaní tohto materiálu je veľmi komplikovaná a že tento materiál vznikal na pozadí jednej z najhorších hospodárskych kríz aké si európske generácie pamätajú. a preto podľa mňa jednou z najdôležitejších vecí ktorú by mala stratégia e, riešiť je ochrániť e, ľudí ekonomicky najzraniteľnejších ktorí žili v ťažkých podmienkach pred krízou žijú aj v súčasnosti a ktorí túto krízu nezapríčinili. E, preto si myslím a to je konkrétny návrh k tomuto materiálu že by bolo dobré e, keby sme mm, e, usmernenie ktoré sa týka práve oblasti chudoby a sociálneho vylúčenia dostali do toho mainstreamového zamerania a keby nebolo usmernením druhej kategórie e, keby sa netýkalo len oblasti zamestnanosti ale bolo by prierezové cez všetky tie dôležité oblasti. ďakujem pekne pán predseda. Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predsedajúci. A zamýšľame sa nad budúcnosťou Európy. A dá sa povedať, že sa to vlastne orientuje na dve hodnoty. A tieto vytvárajú istý komplex, ale Eh, človek sa musí vlastne rozhodnúť pre jedno alebo pre druhé. To znamená, že ide o globalizáciu, ktorá stojí v popredí toho jedného komplexu a konkurencieschopnosť a udržateľnosť eh, stojí v popredí toho druhého. A veľmi dobre vieme, že presadzovanie globalizácie má veľmi negatívny dopad na životné prostredie, e, pretože tu skutočne nejde o udržateľnosť. My môžeme hovoriť o udržateľnosti v nadväznosti na malé a stredne veľké podniky a, a to sú tie podniky, ktoré v podstate nie sú schopné obstať v, tomto konkuren- v tejto konkurencii. Toto sú ľudia, ktorí vypadávajú z tejto e, hospodárskej súťaže, chudobnejú a nemôže to byť naozaj e, v takto, pretože ja som si naozaj myslím, že by sme sa mali rozhodnúť pre udržateľnosť, sociálnu udržateľnosť. Ďakujeme veľmi pekne. Teraz dávam slovo pánovi Lópezovi Garvidovi, aby zhrnul tieto veci. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Na úvod by som odpovedal na priamu otázku, ktorú mi položil pán Bokroš. Spomínal to aj pán Koferaty, ale ten tu už teraz nie je rovnako ako pani Del Castillo, ktorá tu už nie je. Aj iní to spomenuli. Prečo zmluv, um, Lisabonský program zlyhal? To bola aj otázka pána Bokroša. Ja si myslím, že určite je veľa dôvodov a bolo by možno prehnané a arogantné e, to nejakým spôsobom zjednodušovať a robiť rezume, ale keby ja som mal nájsť jeden z týchto dôvodov, tak si myslím, že ten najdefinitívnejší dôvod na nedostatok výsledku a úspechu tejto stratégie je, že Európska únia, ktorá svojho času schválila jednotný trh, schválila jednotnú menu, únia neurobila ten potrebný krok v ekonomickej únii Maastrichtská zmluva hovorila o menovej a hospodárskej únii a ostali sme len na úrovni menovej únie, nedostali sme sa do tej ekonomickej a preto si myslím, že stratégia 2020 by mala znamenať novú etapu únie smerom k ekonomickej únii. Čo to znamená predovšetkým sociálna a hospodárska vláda, ekonomická vláda únie? Rozhodujúcim prvkom tejto ekonomickej únie by mala byť stratégia rastu a vytvárania pracovných miest. To je aj cieľom tejto rozpravy. Rozprava mimochodom bola veľmi zaujímavá a veľmi bohatá, pokiaľ ide o názory. A navyše tam boli aj nové významné dimenzie, ktoré neboli v Lisabonskej stratégii alebo neboli tak zdôraznené, napríklad technológie, sociálna dimenzia o ktorej hovoril pán Koferaty, pán Serkas a ďalší. A dimenzia boja proti klimatickým zmenám a v tom zmysle reagujem na pani Schröder. Ale nie len preto a práve preto, Mali by sme zrealizovať a potrebujeme zrealizovať ekonomickú úniu len na zvýšenie ekonomického rastu a vytváranie pracovných miest. Nie len preto, tak odpovedám pani Harm, ktorá tu tiež už nie je. Pretože navyše potrebujeme ešte niečo, čo pán komisár Oli Rehn, ktorý za chvíľu vystúpi, na čom pracuje, je potrebná koordinácia hospodárskych politík, politík zamestnanosti a sociálnych politík a v Európe k takejto koordinácii nedošlo ani s Lisabonskou, s Lisabonskou stratégiou. A článok 5 Lisabonskej zmluvy o tom hovorí. Hovorí, že členské štáty únie sú povinné nie je to nejaká možnosť. Musia koordinovať svoje hospodárske politiky a politiky zamestnanosti. A tiež by mohli, ak by chceli, a podľa mňa by mali, koordinovať aj svoje sociálne politiky. Okrem tejto stratégie rastu a vytvárania pracovných miest a koordinácie ekonomických politik a politik zamestnanosti je potrebný európsky dohľad finančných trhov. A to je ten dozorný balíček, o ktorom som hovoril a naň odpovedal pán Ferhofštát. A som rád, že Európsky parlament čím skôr schváli stanovisko dohľadnému balíčku a okrem toho ešte niečo, čo Barozo, pán Barozo vo svojom vystúpení zdôraznil. Potrebujeme vonkajšiu dimenziu. Ekonomická únie potrebuje tú svoju vonkajšiu dimenziu. Na stretnutí G20 e, a odvolávam sa na slova pána Baroza a súhlasím s ním takmer úplne a tiež je potrebné, aby sme mali ekonomickú úniu, potrebujeme aj inštitúcie na riadenie Ekon- Európsku radu, ktorá bude predkladať orientácie, komisia, ktorá bude kontrolovať realizáciu tejto stratégie a legislatívne orgány, rada a Európsky parlament. A navyše nástroje, aby sme podnecovali pozitívne k tejto stratégii, napríklad využívanie štrukturálnych fondov, európskych fondov, aby sme túto stratégiu orientovali a k tomu ešte zatiaľ tak intenzívne nedošlo počas Lisabonskej stratégie. To podľa mňa už teraz sa spúšťa, už v Európskej únii už funguje, je to krok k nasledujúcej etape, k etape, ktorú vyžaduje 21. storočie, storočie globalizácie. To je teda tá ekonomická únia, nielen jednotný trh, nielen menová únia, ale ekonomická únia. To je cesta, po ktorej musíme pokračovať veľmi koherentne. Musíme to robiť cestou dialógu, dialógu medzi inštitúciami, tak ako to robíme teraz tu. A treba to urobiť čo najskôr. To od nás, myslím si, žiadajú občani a občianky Európskej únie. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. Pán minister, teraz dávam slovo komisárovi Renovi. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážený pán minister, stení poslancovia, dovolte mi poďakovať za túto veľmi, teda za rozpravu, ktorá sa nesla na mene také zodpovednosti a uvažovania dovolte mi ešte napraviť eh, jedno tvrdenie smerom na pána Barosa. On vyjadril eh, sústrasť v mene komisie a ja sa chcem pridať k nemu a vyjadriť takisto za mňa eh, úprimnú sústrasť rodinám a priateľom obetí násilia v Atenách dnes. Nesúhlas v demokracii je normálnym, bežným avšak e, utekanie sa k násiliu nikdy neakceptovateľným postupom. Dámy a páni, trvalodržateľný rast a tvorba pracovných miest je naozaj stredobodom stratégia EU 2020 a chcel by som niekoľkými slovami e, spomenúť finančnú stabilitu, ktorá je nevyhnutným predpokladom návratu k udržateľnému rastu a k cieľom EU 2020. Môžete to nazvať EU 2010, pretože to potrebujeme na to, aby sme uspeli ako EU 2020. rozhodnutie ohľadom, respektíve rozhodnutie členských štátov eurozóny, ktoré sa týkalo aktivovania mechanizmu koordinovaného koordinovanej pomoci finančnej pre Grécko, nebolo jednoduchým rozhodnutím, avšak bolo nevyhnutným. Bola to zodpovedná vec a správna. Teraz je úlohou komisie zaručiť, aby došlo ku koordinácii na bilaterálnej úrovni a aby tá podmienečnosť eh, bola systematicky a veľmi rigorózne aplikovaná. Finančná podpora dáva Grécku priestor na nadýchnutie a môže opäť obnoviť udržateľnosť svojich verejných financií, ako aj e, svoju celkovú hospodárskú konkurencieschopnosť. Toto je potrebné nielen pre Grécko, ale je to nevyhnutné na to, aby sme zabezpečili finančnú stabilitu samotnej Európy. Aby sme predišli tomu, že ten požiar menšieho rozsahu sa stane veľkým a nekontrolovaným v celej Európe. Finančná stabilita je nevyhnutná pokiaľ ide o obnovu hospodársku v rámci EÚ, je nevyhnutná takisto z pohľadu trvalodržateľného rastu a tvorby pracovných miest. Niektorí z vás e, spomenuli tu ten efekt, alebo teda efekt nejaké nákazy a nejakého preskočenia tohto syndromu aj na iné krajiny eurozóny, respektíve EÚ. Nikto nemôže poprieť, že na finančných trhoch sú napätia a že sa budú prejavovať v nadchádzajúcich obdobiach týždňoch a mesiacoch, ale tak ako je to časté na finančných trhoch, je tu e, výrazným spôsobom sa nadhodnocuje tá situácia. Všetky e, členské štáty eurozóny príjmajú opatrenia, ktoré smerujú ku konsolidácii verejných financií, vrátane Portugalska a Španielska. Grécko je unikátnym, jedinečným a veľmi osobitným prípadom v rámci eurozóny a e, členské štáty EU, a teda predovšetkým členské štáty eurozóny spolu s ECB, s Európskou centrálnou bankou, e, sa naozaj veľmi pozorne starajú o e, Grécko a som presvedčený, že nám sa podarí zvládnuť e, túto obrovskú výzvu. Musíme si vziať takisto ponaučenie z krízy. Je to dôležité z pohľadu ekonomického riadenia v rámci stratégie EU 2020 a ten najnovší vývoj v hospodárstve EÚ, vrátane teda Grécka, ukazuje na urgentnú potrebu posilniť ekonomické riadenie v Európe. Na budúci týždeň komisia príde s konkrétnymi návrhmi ohľadom posilnenia koordinácie ekonomických politík a takisto posilnenia rozpočtového dohľadu na úrovni členských štátov v rámci Európskej únie v ekonomickej a hospodárskej ekonomickej a, monet, a menovej únii išlo uplnenie mnohých cieľov a je nevyhnutné mm, potvrdiť eh, myšlienky, ktoré mali teda zakladatelia eh, tejto únie hospodárskej a menovej. Nás vedie princíp, eh, že prevencia je vždy efektívnejšia ako náprava, ako, korek, ako nejaká korekcia a preto budeme vytvárať naše návrhy na základe posilnenia preventívneho prvku, ale zároveň aj toho upravujúceho alebo korektívneho. Základné stavebné kamene nášho e, návrhu sú tri nasledovné. Poprvé musíme e, potvrdiť a podporiť e, pakt rastu a stability, tak vo svojej preventívnej ako aj korektívnej podobe. Potrebujeme systematickejšie a dôslednejšie, dôslednejší dohľad nad rozpočtom nad rozpočtami tak, aby e, sa grécky prípad nikdy už neopakoval. Po druhé, musíme ísť e, nad rámec rozpočtového dohľadu. Musíme e, sa zaoberať makroekonomickými nerovnováhami a rozdielmi v konkurencieschopnosti a preto musíme posilniť tak proexportnú konkurencieschopnosť, čo je vec, ktorá je urgentne potrebná v mnohých krajinách a takisto musíme posilniť aj domácu, domáci dopyt tam, kde je to nevyhnutné a kde to prejde. Tretím stavebným kameňom e, bude e, mechanizmus riešenia krízy. E, finančný mechanizmus pre Grécko pokrýva len tú bezprostrednú potrebu, tie súčasné ciele naplňa, ale je jasné a nevyhnutné, že budeme musieť vytvoriť a stanoviť e, mechanizmus permanentný na riešenie kríz, kde budú zapracované isté podmienečnosti a takisto e, musíme e, stimulovať k jeho použitiu. Ako povedal už pán predseda Barozo, je lepšie konať opatrne, ako potom lutovať. A musíme sa naozaj pripraviť na to, že eventuálne môžeme čeliť ešte horším scenárom. Záverom, pani predsedajúca, ctené poslankyne, poslanci, spolieham sa na vašu podporu, spoliam sa na Európsky parlament, že podporí posilnenie ekonomického a hospodárskeho riadenia a takisto vyzývam eh, hlavy štátov a vlád eurozóny. Spravil som tak eh, v piatok a takisto to smerujeme eh, aj teraz na radu túto prozbu, aby podporili naše návrhy a aby veľmi rýchle, bez akéhokoľvek omeškania, zabezpečili účinnosť týchto návrhov. Prečo? Pretože nemôžeme si dovoliť mrhať časom. Ja apelujem na všetkých, aby čo najskôr a najrychlejšie prijali rozhodnutia tak, aby Európa 2020 bola úspešným projektom a aby sme vytvorili skutočné e, základy pre trvalodržateľný rast a tvorbu pracovných miest v Európe. To je to, čo očakávajú od nás občania EU. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne, pán komisár. Ďakujeme za to, že ste spomenuli aj situáciu v Grécku a ďakujeme vám aj za vyjadrenú sústrasť rodinám a obetiam. Hlasovať sa bude počas 2. májového plenárneho zasadnutia, takže teraz by som vás chcela požiadať o 5-minútovú prestávku z technických dôvodov. To znamená, že prerušíme naše rokovanie z technických dôvodov teraz na 5 minút.